Milení um, kolegovia, začneme. A myslím, že práve zastupcovia, zastupcovia Európskej komisie sú tam vzadu hluční. Takže naozaj začneme. Začneme poprosím s bodom číslo 5. E, Máme tu výmenu názorov a stretnutie s pánom podpredsedom, prvým podpredsedom Európskej komisie Francom Timmermansom. Vítajte medzi nami. Teší nás, eh, že po roku ste tu konečne, keď to tak môžem povedať. Určite máte pre neho veľa otázok, takže rovno poprosím pána Timmermansa, aby vystúpil a potom určite zaznejú tie všetky otázky. Ďakujem pekne. Áno, budem stručný, pretože času nie je veľa do desiatej a chcel by som v prvom rade odpovedať na vaše otázky. Z pohľadu komisie sú toto zaujímavé časy. Vzhľadom k tomu, čo sa deje v EÚ, aj mimo EÚ, naozaj e, máme tu veľmi novú situáciu v tom zmysle, že je to poprvýkrát, čo nejaký členský štát e, sa rozhodol, že opustí Európsku úniu, to je pre nás výzva a je to aj tiež e, poprvýkrát za 70 rokov, čo americký prezident sa zatiaľ nedopracoval k záveru, že Európska jednota je v strategickom záujme USA. Takže aj medzinárodne máme rôzne výzvy, a keď sa pozrieme napríklad na to, čo bolo v Bratislave a inde, e, môžeme si povedať, že tieto výzvy viedli skôr k, k takým um, vývojom v rámci členských štátov, ktoré sú skôr e, smerom k jednote, než smerom k nejakému ďalšiemu otrhnutiu, povedzme, členských štátov, podobne ako to spravila, spravila Británia. Čiže ja mám pocit, e, že ľudia skôr naopak cítia, že by naozaj mali spoločne riešiť tie výzvy, ktoré máme. Čo to znamená z hľadiska ústavnej štruktúry Európskej únie, alebo teda konštitucionálnej e, sféry Ťažko povedať, e, aké presne sú tie závery e, z Bratislavy, ale je tam odhodlanie členských štátov riešiť naše veľké e, problémy. Bezpečnosť, migračná kríza a tiež potreba toho, aby Európa výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie zvládla. Ak to zosločním, to by mali byť tie najväčšie výzvy, ktoré treba v budúcnosti vyriešiť. A aby som to uzavral tak politicky, myslím, že v západnom svete vidíme tú jasnú konfrontáciu medzi dvoma víziami spoločnosti. Obe majú ambíciu, aby nikoho e, nenechali samého, všetci chcú e, byť inkluzívne. Akorát jedni hovoria, že môžeme byť inkluzívne iba vtedy, keď druhých eh, stade vylúčime. A tá druhá vízia je, že spoločnosť bude inkluzívna a zároveň otvorená voči rozmanitosti, voči iným vieram, etnikám, krajinám. A vidíme, že naozaj dochádza k čoraz väčšej konfrontácii medzi týmito dvoma prístupmi, pokiaľ ide o tú veľkú výzvu toho, ako vytvoríme koheziu v spoločnosti. A ja som veľkým zastancom inkluzívnej spoločnosti, ktorá rozmanitosť víta, vnímajú ako nejaké pozitívum a keď sa pozriem aj do európskej minulosti, jedna vec je istá. Ak pôjdeme cestou e, vylúčovania niekoho, tak prvou obeťou je sloboda. A myslím, že e, celá myšlienka Európskej únie je tá, aby sme sa nevrá, nevracali už e, k tomu, že sa obmedzujú slobody, aby to ako nejaký politický nástroj posilňovania pozície štátov v spoločnosti. Takže to, čo sa v tejto konfrontácii, e, o čo tu vlastne ide, je základ Európskej únie ako takej, čo je najúspešnejší projekt, mierový projekt na svete. A práve preto komisia vždy bude robiť všetko preto, aby bojovala za takúto víziu európskej budúcnosti. Ďakujem pekne. George, nech sa páči, EPP. Ďakujem pekne, vítajte pán podpredseda. Teší nás, že e, tu opäť ste na výbore. Nemáme veľa času, takže nebudem to nejako naťahovať. Spýtam sa to veľmi tak telegraficky. Poprvé, budete vedieť, že viacerí členovia vás opakovane sa pýtali na článok dva jazykové a etnické menšiny v niektorých členských štátoch. A vždy ste povedali, že to je otázka pre členské štáty, to je ich právomoc. Čiže pýtam sa, kto a na základe čoho rozhoduje o tom, e, aké sú právomoci členských štátov, pokiaľ ide o menšiny. Niektoré menšiny sú vnímané ako súčasť európskeho projektu, napríklad Rómovia, ale keď sa pozriete na tie jazykové menšiny, tak tieto otázky vždy sa nám vracajú naspäť eh, s tým, že to je právomoc členských štátov. Takže ako sa o tom rozhoduje? Na základe čoho? Po druhé, keď bolo vypočutie o vašom potvrdení, tak vy ste povedali, že akékoľvek veľké rozhodnutie, pred ním bude dopadová štúdia. Chcem ešte dodať, že ste takisto povedali v tom čase, vlastne spomínali ste e, aj kolegu, ktorý dostal doktorát na Londýnskej univerzite, asi si spomeniete, a pýtam sa teda aj e, v duchu jeho uvažovania. Bola dopadová štúdia, keď ste prijali rozhodnutie o aktivovaní rámca? A ak nebola dopadová štúdia, tak prečo? Tretia otázka. Dvojité ten rámec hovorí o systematických hrozbách pre právny štát. Systematické hrozby pre právny štát, tých máme, e, tie máme v rôznych krajinách, napríklad v Nemecku, v Holandsku, e, manželstva e, s deťmi, častokrát to je v prípade utečencov, e, pre utečencov toto by bolo prísne trestané, ale v prípade utečencov to tolerujeme. E, čiže toto sú tie dvojité, to je ten dvojitý meter, o ktorom hovoríme. Takisto dohovor o detských právach, článok 8, tam je napísané, dieťa má právo na materinský, na materský jazyk. To sa deje niekedy v Británii, ale predpokladám, e, aspoň maďarské orgány mi to hovoria, to sa deje aj v Nemecku, v Rakúsku, že deti berú rodičom na základe sociálno-právnej ochrany detí a veľmi rýchlo ich odovzdajú e, rodičom, tým náhradným rodičom, ale tí už nehovoria e, po maďarsky, čiže prídu o svoj materský jazyk. Je to veľmi traumatické pre tieto deti. A myslím si, že to je nedodržanie práv občana Európskej únie, e, maďarských občanov v tomto prípade. A potom posledná otázka, mali som aj ďalšie, ale toto sú tie hlavné pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, pokiaľ ide o kontakty aj s vami, mám dojem, že, Európsk, že iniciatíva európskych občanov nie je mŕtva, ale zomiera. Je to pravda? Viete to potvrdiť? Ďakujem pekne. Jolajne, nech sa páči socialisti. President, indeed, the European project. Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu. Európsky projekt je spochybňovaný tak ako nikdy predtým, znútra aj zvonku to ste povedali, a démony minulosti sú viditeľní, sú viditeľné a e, vracajú sa nám nacionalizmus plus protekcionizmus, čiže tá otázka e, exklúzie alebo vyčlenovania druhých a vytvárania nepriateľov, rozdielovania spoločnosti, e, búrenia medzinárodného poriadku. To je, myslím, veľké riziko a myslím si, že naozaj treba na to reagovať. A moja otázka je, aká je tá reálna reakcia Európskej komisie, pokiaľ ide o tieto veľké rizika pre európsky projekt. Budeme mať pravdepodobne amerického veľvyslanca Ted Melo, ktorý hovoril v rôznych rozhovorách, rozhovoroch o konci eura, prirovnával Európsku úniu k Sovjetskému zväzu, bol, nebolo by, nebol by to byť dobrý signál, keby sme e, odmietli akreditovať takéhoto človeka? Prečo by takýto človek mal tu v Bruseli byť a nám ešte viac komplikovať situáciu? A potom, keď sa pozriem koncom marca, tam bude 60 rokov rímskej zmluvy, to by, bola, e, to by bola skvelá príležitosť opäť dať taký obnovený signál toho, čo Európska únia je aký má prínos pre svojich občanov, pre celý svet. Viem, že pripravujete k tomu biely dokument, bielu knihu. Dúfam, že to nebude nejaká detailná kniha. Tie sú samozrejme tiež dôležité, ale dať taký, taký všeobecný pohľad na to naozaj, kam sa uberáme a prečo je dôležité v dnešnom e, e čase alebo v dnešnej dobe tiež v tom projekte pokračovať. Ešte ECR, pán Vezdovský a potom pán predseda, pán predseda zodpovie. Budem hovoriť po polsky. Vážená pani e, predsednička, vážený pán podpredseda komisie, kolegyne, kolegovia, podobne ako pán Šeping, tiež mám isté obavy, ale otázky, pokiaľ ide o dopad e, toho konania voči Polsku. Ja si myslím, že Rada Európskej únie, teda tá inštitúcia, kde sú zastúpené členské štáty, má práva na základe zmluvy, aby vykonala takéto, e, takéto, takýto postup e, v danom prípade. Ale chcem sa tiež spýtať na inú vec. Vy ste spomínali aj tú bratislavskú agendu, pán podpredseda, a hovorili ste o úlohe komisie, pokiaľ ide o to, že by sme mali zachrániť EÚ pred ďalšou krízou, že toto je niečo, na čo by sme, na čo by sme mali pracovať. Čiže po tejto škode, e, ktorú sme po Brexite zažili, mali by sme sa snažiť o to, aby EÚ pokračovala ako veľký konštruktor alebo konštrukcia. Takže čo konkrétne dne chce spraviť komisia preto, aby zachránila Európsku úniu? Ako hovoríte, bude sa príjmať menej legislatívy, alebo bude menej centralizácie v Európe, alebo chcete bojovať proti protekcionizmu, to sa tu už tiež spomínalo, pretože áno, protekcionizmus, e, to je dôležitá téma, ale treba to oddeliť od nacionalizmu. Západná Európa a jej hospodárstva sa teraz uzatvárajú a je to na neprospech zvyšku e, Európy, pretože sa vytvárajú také neformálne prekažky, alebo možno, že by bolo tieto neformálne prekažky treba odstrániť a možno, že toto by ste e, ako Európska komisia chceli spraviť. Nemáme teraz nejakú perspektívu, pokiaľ ide o revíziu zmluvu, čiže pýtam sa iba na tie hlavné inštitucionálne línie, pokiaľ ide o zachránenie Európskej únie tak e, aby Brexit bol menším, e, nebol, nebol, nebol ten najväčším problémom, ktorý tu máme. Ďakujem pekne. Zareagujem na vaše otázky. Pán Šepflin, vy ste hovorili o nejakých jazykových menšinách, čiže mali ste na mysli národné menšiny alebo národnostné. Aké sú to jazykové menšiny? V medzinárodnom práve hovoríme o národnostných menšinách, to sú menšiny, ktoré historicky sú prepojené e, s daným územím, ktoré nie je súčasťou ich e, domoviny v úvodzovkách, proste majú svoj, svoju vlastnú krajinu v úvodzovkách, ako napríklad e, maďarská menšina v Rumunsku, alebo Maďarsku, alebo napríklad Slovenska v Maďarsku, alebo ruské menšiny Pobalti, to sú tie národnostné menšiny. Tie sú samozrejme pokryté v rámci článku 2 zmluvy, rovnako ako akýkoľvek iný občan Európskej únie. A v tomto komisia nič nerozlišuje, alebo nikoho. Ale čo chcem proti čomu chcem istým spôsobom vystúpiť a už som to aj spomínal, keď som diskutoval s ministrom zahraničných eh, vecí jednej veľkej európskej krajiny, taký ten prístup, a čo toto? Eh, keď sa kritizuje niečo, tak potom eh, vždy niekto povie, a potom čo nejaká iná téma. To znamená, že keď máme aj inú tému, to znamená, že už nemusíme hovoriť alebo kritizovať niečo iné, čo pre nás tiež nie je v poriadku, pretože možno existuje aj nejaký druhý problém inde Niekto napríklad nedodrží e, rýchlosť na ceste a dostane za to pokutu a potom povie, ale veď niekto išiel ešte rýchlejšie ako ja. To znamená, že ja už nemám dostať kvôli tomu pokutu. Ja si myslím, že takáto logika by nemala byť. A teda ochrana takýchto menšín je súčasťou našej potreby starať sa o ľudí, ktorí niekedy sú pod tlakom. V rámci EÚ aj mimo EÚ. Je to naša úloha, úloha EÚ a komisia sa tomu venuje, ale je to aj úloha pre Radu Európy nakoniec, aj pre OBSE, ako pán Šuplin veľmi dobre vie. Na týchto témach som pracoval v čase, keď som e, pracoval práve na OBS e v 90. rokoch, ale e, pokiaľ ide niektoré tieto minoritné témy, v Európe majú potenciál vytvárať násilné konflikty a keď sa pozrite na tú situáciu a porovnáte to s dnešnou Európou, tak bol dosiahnutý veľký pokrok a už máme iba relatívne menšie problémy. A z toho teraz vyplýva tá druhá téma, to je právny štát a konkrétne príklad Polska. Áno, ja si myslím, že proste komisia stráži zmluvu a je logické, že e, komisia sa bude venovať témam e, súvisiacim s právnym štátom v členských štátoch. Je to uvedené aj v článku 2, aj v článku 7 v zmluve Máme to aj v tom rámci e, pre právny štát uvedené, aj prechádza to, alebo prebieha to v konzultácii s Európskym parlamentom. Vy ste prijali uznesenie, ktoré dokonca zachádza ešte ďalej, navrhuje tam viacero ďalších nástrojov. Aj pán Šumflin to podporil, ak si dobre spomínam. Čiže je tu istá vôľa tieto témy riešiť a vnímať to kolektívne, pokiaľ je našu úlohu v súvislosti s eh, fungovaním právneho štátu v našich krajinách. A chcem iba stručne zdôrazniť, že to, čo, o čom hovoríme v prípade Polska, je základná otázka nezávislosti súdnictva. Komisia k tomu dala isté odporúčania Polsku eh, vo svetle najnovších vývojov eh, alebo najnovšieho vývoja sme dali ďalšie odporúčania, čakáme na odpoveď polskej vlády a podľa toho budeme pokračovať ďalej, ale komisia aj ja konkrétne mám isté obavy, pokiaľ ide o to, či sa bude v Polsku naďalej dodržiavať oddelenie eh, právomoci jednotlivých častí eh, štátu. Je to veľmi dôležité pre fungovanie eh, krajiny, ale aj EÚ ako takej, aby tieto právomoci boli rozdelené. Prečo je to dôležité? Lebo každý európsky občan má právo na nezávislého sudcu, keď ho potrebujú E, súdcu, ktorého neriadi vláda. A po druhé, je to dôležité preto, lebo celá štruktúra európskeho práva vychádza z mm, neprerušeného prepojenia medzi súdcami národnej úrovni aj na európskej úrovni, súdny dvor a to je dôležité aj čo sa týka fungovania európskeho jednotného trhu. A je veľmi dôležité, aby žiaden aktér nebol konfrontovaný so sudcami alebo právnymi rozhodnutiami, ktoré sú politicky motivované. To je veľmi dôležité, ak chceme, aby e, právo, aby právny štát v Európe fungovali. Nezávislé súdnictvo, to je úplný základ a to je presne v Polsku ohrozené aj našou povinnosťou o takýchto veciach hovoriť, protestovať proti ním, keď sa to stane a započať e, dialog s členským štátom, keď sa takéto niečo e, deje. Naše dve inštitúcie v tomto boli veľmi aktívne doteraz a myslím, že aj rada by sa na to mala bližšie pozrieť a tiež e, sa vyjadriť. A úplne povedané dopadové štúdia, tie sa týkajú e, legálnych, právnych, legislatívnych iniciatív. Tie sa e, robia vtedy, keď pripravujeme nejaký návrh pre e, spolu legislátorov, alebo vysvetlíme, prečo to tomu tak e, nie, ale vždy sa nejakým spôsobom dopadová štúdia ošetrí. A to opäť je ten rámec eh, právneho štátu, tam sa nenavrhuje nejaká legislatíva iným spôsobom. A ešte chcem zopakovať, je to dôležité aj ako istá odpoveď pánovi Šopflinovi, aj eh, kolegovi e CCR, pokiaľ ide o komisiu, že sa snažíme všetky témy súvisiace s právnym štátom a ľudskými právami riešiť. A niekto môže povedať, ale mali ste sa pozrieť na niečo iné. Dobre, v poriadku, ak e, to spomeniete, tak sa na to pozriem a ak si myslíte, že niečomu sa nevenujeme, tak, e, tak to si môžem bližšie pozrieť. Ale neakceptujem ten argument, že keď ste si nepozreli nejakú inú tému, tak nemali by ste sa venovať ani tejto. To mi nepríde veľmi presvedčivé. A keď sa pozriete na to, čo sa stalo za posledný rok, v konkrétnom prípade Polska, myslím, že sme boli, a ja som osobne bol veľmi konštruktívny. Určite som nešiel nejakou cestou osobných útokov, obvinení. Aj keď bohužiaľ z druhej strany tomu tak celkom e, nebolo, ak to poviem diplomaticky. A myslím si, že komisia zastupuje každého európskeho občana a teda všetci máme povinnosť e, uistiť sa, že všetci občania žijú v takej situácii, kde naozaj majú súdnictvo nezávislé a obhajuje ich záujmy. Tá ECI. E, nie je to mŕtvý projekt, e, nie som spokojný samozrejme s tým, ako sa to vyvíja. Bola tu diskusia aj s parlamentom. Boli tu viaceré výbory komisie, takže mŕtve to nie je ako projekt. E, zaregistrovali sme iné iniciatívy len v posledných týždňoch, takže tie tá iniciatíva sa istým spôsobom využíva, ale určite by sa mohla ako nástroj vylepšiť. to je to jeden z mála nástrojov, ktoré máme, pokiaľ je zaangažovanie, priame zaangažovanie našich občanov a preto je dôležité, aby e, to bolo ako nástroj užitočné aj do budúcna. Reagovanie EU, pán Leinen, vy ste sa pýtali na tú reakciu a ja si myslím, že mali by sme sa sústrediť na to, kde je, kde sú nejaké e, naše styčné boli e, na najbližšie roky. To nám vlastne v Bratislave celkom jasne vyplynulo. Ako som povedal, je silnejší e, pocit, že musíme byť zodpovednejší za našu bezpečnosť, že musíme nájsť trvalo udržateľné riešenia pre migračnú krízu, e, že potrebujeme posilniť aj našu vnútornú bezpečnosť a spolupracovať v tejto téme E, takisto je tu potreba vytvoriť ekonomický impuls tak, aby sa znížila nezamestnanosť v EÚ. Tie ekonomické ukazovatele sú relatívne pozitívne, ale mali byť ešte pozitívnejšie, keď budeme spolu viac e, pracovať. E, to nám umožní riešiť práve otázku trvalo udržateľnej ekonomiky v Európe a práve to, tá trvalo udržateľná energetika by nám mala umožní znižiť našu závislosť od e, jedného zdroja e, mimo Európy a to nám tiež e, umožní aj meniť náš energetický mix. Pokiaľ je akreditácia veľvyslanca, nominácia zatiaľ, zatiaľ neprebehla, som bol minister zahraničných vecí svojho času a tá akreditácia sa väčšinou e, nejako nezakladá na politických názoroch veľvyslanca, pretože je možné E, očakávať, že keď nejaký veľvyslanec e, e, nejako reprezentuje, tak reprezentujú politickú vôľu svojho nadriadeného doma, čo treba rešpektovať, aj keď s daným človekom nerešpekt, nesúhlasíte, ale tá akreditácia súvisí skôr s pozadím danej osoby, nie s jeho politickými názormi alebo jej protekcionizmus versus nacionalizmus. Bol by som rád, keby ste mali pravdu, ale väčšina úprimne povedané to ide ruka v ruke. Protekcionizmus a nacionalizmus, pretože nacionalisti E, častokrát, alebo nacionalizmus e, vedie k protekcionizmu, tak by som povedal. A vidíme tu isté tendencie aj v nenacionalistických krajinách, že tam je istý protekcionizmus a myslím, že by bola tragédia a vlastne jedna vec, ktorá mení, ktorá, ktorá, ktorá hovorí, že dnes e, riešenie krízy je iné než v 30. rokoch, proste protekcionizmus nebol prijatý ako riešenie, tak ako vtedy. E, teraz sa to možno trošku začína, tak povediať, e, vytočať e, rožky, ale ja keď hovorím o popolštení alebo spolštení polskej ekonomiky, to tiež nie je istá forma protekcionizmu, neviem, ale dáva, treba, treba dávať na, na veľký pozor na to, aby sa to nestalo. Ďakujem pekne. <coughs> Teraz <coughs> troch ďalších rečníkov. Sí, bueno, muchas, muchas gracias. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli. Pán Timmermans, prepašte, že som e, tu nebola, keď ste na začiatku vystúpili a chápem, že ste taký opatrný e, vo vašom vystupovaní a je ľahké pre e, europoslanca spomenúť článok 7 súvislosti s Polsku, povedať, s Polskom a povedať, že nie je tam vôľa. Naozaj treba byť opatrný, pretože to, o čom hovoríme, je tu istá krehká rovnováha, ktorá momentálne je v Európe a naozaj je to taká vlna nacionalizmu a populizmu nielen v Európe, ale aj mimo. A naozaj je to veľmi silná vlna. Nechcem teraz hovoriť, že to je úplne tsunami, ale je to vážna vec. A preto teším ma, že ľudia ako vy, ktorí ste obozretní, že takýchto ľudia máme v komisii a venujú sa takéto citlivej téme aj keď moja povaha, viete, je taká trošku, trošku možno by som povedal menej obozretná, ale pri viacerých e, príležitostiach sme hovorili o tom, že populizmus, nacionalistický populizmus je veľmi nebezpečný a mm, oni častokrát majú pocit, že majú volebný mandát na to, aby nedodržiavali právny štát a jeho princípy. Ten nacionalizmus, protekcionizmus naozaj môže byť deštruktívny aj z hľadiska štruktúrálneho, pokiaľ ide o vôbec štruktúru voľného obchodu, ktorú máme v globalizovanom svete. A aj takým esenciálnym spôsobom proste títo ľudia si myslia, že kontrolovať inštitúcie a nejakým spôsobom e, ovplyvňovať E, rozdelenie moci, že to oni môžu robiť, pretože oni sú tí čistí, tí skutoční. A takto nacionalisti a populisti časokrát uvažujú. Takže na jednej strane ja hovorím, že ste opatrní a chápem, chápem to, ale zároveň vám poviem, nestačí to celkom byť iba opatrný e, a postupovať takto byrokraticky, ako vy postupujete. E, pretože naozaj treba obhajovať, poriadne obhajovať, čo to znamená Európa, čo to znamená demokracia, čo to znamená Eh, oddelenie rôznych aspektov moci. A tento eh, týždeň sme napríklad videli, čo sa deje v prípade Euratomu. Nevieme, ako tie investície budú ďalej eh, prebiehať, pretože Brexit ovplyvňuje Euratom. Ovplyvňuje veľmi základným spôsobom tieto veci, ktoré sú pre všetky dôležité. Takže pre všetkých nás občanov to bude niečo znamenať. A včera sme videli tragédiu Brexitu tu na výbore, pretože Škoti prišli a povedali, aby sme im pomohli, poprosili nás o pomoc, ale vlastne my to nemôžeme spraviť, pretože oni spravili referendum, e, spravili referendum, bolo to nezodpovedné teda v Británii a vlastne referendum bolo, hoci ľudia nevedeli, čo to bude obnášať. Čiže ja keď hovorím o, tým, o tomto 60. výročí e, rímskej zmluvy, tak prosím vás, nerobme iba niečo byrokratické, bude stretnutie rady s parlamentom, bla bla. Proste naozaj e, in, e, inšpirujme ľudí, eseistov, publicistov, ľudí z kultúry. Treba naozaj vašnivo obhajovať právny štát E, samozrejme stretnutie v Ríme je dôležité a tak ďalej, ale treba ísť oveľa ďalej, pretože v opačnom prípade to riziko sa nám nepodarí vyriešiť. E, e, nacionalistický populizmus je proaktívny a my nie sme proaktívni, nemáme tú vášeň, ako majú oni. Takže robíme to ale nie je dostatočne ambiciozne, takže ja nebudem teraz vám hovoriť, že máte aplikovať článok 7. To nechcem úplne, ale keď máme toto 60. výročie rímskej zmluvy, chcem, aby ste naozaj boli aktívni, aby ste aktivovali občianskú spoločnosť, e, spisovateľov a tak ďalej, pretože naozaj situácia sa nám vymýka spod kontroly a je to situácia ideologická. Ďakujem. Uh, Kolegovia, skutočne nemáme veľa času, takže E, nečakala som, že budete e, tak dlho rozprávať. Sú ešte šiesti rečníci, prosím na tých zvyšných, aby boli struční, aby sme e, vytvorili priestor a odpoveď pán Terika Vras. Ja sa pokúsim byť stručný. Ja sa chcem sústrediť na tému, ktorá tu už bola načrtnutá, ECI. Vy ste sa dotkli E, aký toho problému e, zlých, slabých vzťahov medzi inštitúciami a obyčajnými Európanmi. Je to, dvo, je dôležité aj pre mnohých kolegov tu prítomných, ktorí nemajú dosť dobrú predstavu. Mali sme 61 občianských iniciatív za 5 e, rokov, 54 e, ako si zlyhalo. Len 3 e, sa prepracovali až k záveru. Pritom len jedna z nich mala dopad na európsku legislatívu. 23 ECI boli podané v roku 2012 7, 2013 10, 2014 6, 2015 3 v roku 2016. To nám naznačuje niečo. Zrejme nedôveru. Nedôveru obyvateľstva. Európska, Európsky parlament schválil správu. Ja som ja som s kolegom Šeflinom na tom participoval. Týkalo sa to ECI v oktobri 2015. Žiadali sme o reformu. Nič sa neudialo. Komisia tvrdí, že e, e, tri roky po vstupe do účinnosti je skoro uvažovať o revízii e, legislatíve týkajúcej sa týchto občianských iniciatív. Ja sa teda pýtam, ako dlho, dlho ešte musia čak, počkať obyvatelia Európy na to, aby komisia sa venovala tejto téme, téme, ktorá je kľúčová z hľadiska dôvery občanov voči európskym inštitúciám. Ďakujem. Herold Vanemans, ďakujem. ja si dovolím hovoriť po holandsky, pretože tu máme e, e, komisára, ktorý je pôvodom Holandiam, hovoriť o veľmi e, náročném období. Čakajú nás francúzské voľby, holandské voľby, zrejme aj ne- talianské a určite aj nemecké voľby. Takže poprosím komisára, aby sa zamyslel nad situáciou v roku 2014. Obdobie bezprostredne po európskych voľbách hovorili sme o tom, že došlo k e, užšiemu vymedzeniu európskeho rozmeru. Odvtedy však sa mnohé veci udiali. Brexit, nastúpil prezident Trump a situácia je dnes iná. Nálada je iná No a e, máme inú Európsku úniu, e, hovoríme, e, hovoríme o nepriateľoch nie zvonku, ale vnútri, hovoríme o populizme, hovoríme o, o pojmoch, ktoré už zazneli tu hneď z rána. V správe pána Broka či Ferhovštata sa hovorí o tom, že E, Európa e, sa vyvíja ďalej a chceme viac Európy. Nie menej sa. Všetci si uvedomujeme, že e, Lisabonská zmluva umožňuje vyššiu mieru Európy. Musíme si však uvedomiť, že tá Európska únia má istú podobu. Dnes je postavená na tých štyroch hodnotách. Zamyslite sa nad tým, čo sa deje v, v Spojenom kráľovstve. Zatiaľ nemáme akreditovaného veľvyslanca. Veľmi diplomaticky ste odpovedali na túto otázku. Uh, E, v roku 2014 bolo konštatované, že časy sa menia. Hovorili ste o stabilite, ktorá je nevyhnutná pre Európu e, e, občania chcú zahraničnú politiku, ekonomickú politiku, aj ďalšie politiky, aby boli aby vlastne e, boli pevnejšie zakotvené v kultúrach jednotlivých členských štátov a skutočne je rozmanitosť názorov ohľadom toho, ako by mala sa ďalej vyvíjať európska spolupráca. Teda mohli by ste vyhodnotiť, kde sme boli v minulosti a kam spejeme teraz. Enrique. Ďakujem pekne. Poprvé Chcem poďakovať pánovi Timmermansovi, že vystúpil tak stručne a zároveň aj jednoznačne, pokiaľ ide o politickú vôľu. Mne sa zdá, že najdôležitejšia vec je e, napísať si naozaj písomne vašu víziu, ako sa svet vyvíja, aké sú rizika v EÚ a mimo EU, a že ste naozaj hovorili o politickej vôli pracovať tak, aby sme bojovali proti e, príčinám, ktoré e, škodia európskemu projektu aj zo strany e, komisie, teda, teda bojovať proti tomu zo strany komisie. A to je dôležité, pretože za poslednom čase sme už zabudli, aký je pôvod Európskej únie. A myslím, že teraz opäť e, identifikujeme to, že tie príčiny, ktoré e, viedli k dramatickým dôvodom svojho času, sa nám tu opäť ukazujú a to bol presne ten dramatický dôsledok, ktorý potom vygeneroval vlastne vznik Európskej únie a ukazuje sa, že európske inštitúcie môžu spoločne pracovať tak, aby sme zabranili e, rôznym pohybom vlád členských štátov, ktoré prispievajú k tomuto procesu deintegrácie. A v tomto smysle sa vás chcem spýtať, ako vníma komisia, respektíve podpredseda tieto hnutia, tieto vyšegrádske hnutia. E, máme tam zároveň aj vlády na juhu, nakoniec aj vlády na severe, rôzne sa pozicionujú istým spôsobom smerom eh, k budúcnosti, aj e, smerom eh, alebo voči Rimu, ale teda aj ako to vnímate vo vzťahu jednak k Rimu, ale aj k tým ďalším dvom rokom, ktoré nás čakajú. A potom mám konkrétnu otázku a to je, ako nám prebieha rokovanie, pokiaľ ide o vstúpenie EU, alebo pristúpenie EU k Európskemu dohovoru o ľudských právach. E, o týchto témach sa viac rozprávalo v poslednom čase a možno, že je to možno taká skoro light perspektíva v tom zmysle, že e, pristúpenie vlastne iba posil, posilňuje ochranu, ale nie niektoré pohyby v niektorých členských štátoch alebo pokiaľ je o teda liberálnu demokraciu konkrétne. Možno, že z toho vyplýva, že to nie je iba nejaké pristúpenie ako také, ale začína e, z toho byť vlastne politický cieľ ochrany práv. Ďakujem pekne. Ďalej, Ashley Fox. Ashley. Ashley. Ďakujem za slovo. Pán podpredseda komisie, ďakujem, že ste prišli do našho kruhu. Ako som jediným britským konzervatívcom v tomto výboru, tak odolám pokušeniu opýtať sa otázku týkajúcu sa Brexitu. Ja chcem len toľko povedať, že moja strana praje to najlepšie, všetko dobré Európe. A myslím to vážne my chceme mať dobré susedské vzťahy z EÚ aj keď e, opustíme EÚ. E e, vrátim sa k téme Polska, ak dovolíte. Keď sa zamyslíte nad minulosťou a súčasnosťou, máte pocit, že ste sa zachovali k vláde Férov? Tá kríza ústavného súdu v Polsku začala e, ešte predtým, ako bola zvolená e, strana práva a spravodlivosť. Boli no-, nominovaní piati sudcovia, vrátanie dvoch, ktorých e, funkčné obdobie sa ešte neukončilo. Nespomínam si, že by ste vy, alebo hoci kto iný z komisie sa nad tým zamyslel alebo vyjadril bolo konštatované, že je to plne interná záležitosť, ale ale zrazu, keď sa ujme moci politická strana, ktorá vám nie je taká e, e, príjemná, tak zrazu už to nie je interná záležitosť. Teda, ak sa e, zamyslíte spätne nad tým správaním, Myslíte si, že takýto postoj komisie zlepší situáciu v EU. Zdá sa, že ste ochotní pošliapať suverenitu v niektorej krajine, ak sa vám nepačí politický profil vlády. Pán Korbet. Uvidíme, ako sa vy zhostíte úlohy Brexit, e, otázky Brexitu. Nie, nie, to nie je téma, ktorej sa chcem venovať. E, cením si tu to všeobecné politické vyhlesenie, ktoré urobil pán popredseda, ale vzhľadom na to, že som spravodajca, tak budem sa e, venovať e, menej vzrušujúcim týmam. Ako viete, zmenil sa rokovací poriadok v EP. E, úzko sme spolupracovali s komisiou, ktorá sa zúčastňovala na rokovaniach e, tohto výboru. A teraz sa dostanem k téme, e, bol jeden pozmeňovací návrh k, k rokovaciemu poriadku, ktorý nevzýšiel z tohto výboru alebo z bežných E, kanálov, ale sa objavil na plenárnom zasadnutí a išlo o interpelácie zo strany komisie. Iste e, komisiu zarazil, zarazil tento pozmeňovací návrh na posled, podaný na poslednú minútu. Chcel by som sa opýtať, či komisia už e, dospela k nejakému stanovisku k tomuto návrhu. Pokiaľ ste to ešte nestihli, samozrejme pochopím po druhé, vzhľadom na to, že som spravodajcom týkajúce sa medzi, inštitucionálnej dohody ohľadom lepšej legislatívnej tvorby, mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Aj tu uh, sa objal pozmaňovací návrh, my sme zmenili určité naše administratívne postupy musíme ešte uh, uzavrieť uh, vyjednávací, vyjednávanie ohľadom vykonávacích predpisov versus, versus tie ostatné. No a pokiaľ si dobre spomíname, parlament si uvedomujeme, že dopadová štúdia je potrebná, aj keď sa nenavrhne legislatíva. Aké sú náklady pre firemný sektor, ak majú e, prílišnú e, rozmanitosť pravidiel? Ja by som chcela na to nadviazať. Ako vy e, vnímate možnosť vyjednať e, register transparentnosti z hľadiska E, toho právneho stanoviska rady k tejto veci. No a ešte posledný rečník v tomto kole. Ďakujem. E, ja nadviažem na tie slova týkajúce sa lepšej legislatívnej tvorby. Chcem pochváliť v tomto zmysle komisiu. Myslím si, že skutočne ste oveľa efektívnejší, oveľa adresnejší v legislatívnej tvorbe. To skutočne nie je porovnateľné s tým, ako to fungovalo v minulosti. Jednoducho prišiel do komisie nový vietor a všetci to vnímame vrátane firmného sektora. Mám tri otázky. Test e malých stredne veľkých podnikov Mm, trošku poklesol na význame v rámci medziinstitucionálnej dohody, čo je nám trošku ľúto. Veríme, že opäť to vytiahnete z prachu a, mm, a, a e, niečo s tým urobíte. Bude to na prospech malých stredne veľkých podnikov. Po druhé, ako funguje scrutiny board, jej nezávislosť E, teda e, to je akýsi revizný výbor, mohlo by niečo sa urobiť v prospech zvýšenia nezávislosti a takisto e, aj komisia by mala väčšiu, mať pozornosť väčšiu dopadovej štúdii. Po tretie, v našom výbore hovoríme, že musíme mať E, širokú väčšinu koordinátorov a len potom môžeme e, skutočne vypracovať dopadovú štúdiu. Ale to je vec interná EP. Ako to vyzerá v trialogu? Čo sa týka základných, eh, po, eh, zásadných pozmeňovacích návrhov, ako to vyzerá s eh, dopadovou štúdiou, ako rýchlo to môže rozbehnúť, ako sa to rýchlo môže rozbehnúť z hľadiska fungovania trialógu. Myslím, že ste sa dotkli niekoľkých veľmi konkrétnych otázok. Pokúsim sa otázky sklbiť spojiť do, v rámci mojich odpovedí. Jedna z kontradikcií a paradoxov, ak hovoríme o nacionalistov, ja sa snažím rozlišovať e, striktne e, medzi tými, čo majú nacionalistické tendencie a tými, ktorí nemajú. Čiže e, nie je to, nie je to ekvivalent mm, populizmu Eh, nacionalisti chcú diverzitu na medzinárodnej úrovni, ale interne sú zásadne proti tomu. Nacionalizmus vždy potrebuje nejakú, nejakú, eh, eh, nejakú dobrú vyhovorku, niekoho, na ktoré sa ukáže, že je vinným, či v zahraničnej dimenzii alebo interne. Tak to bolo vždy a tak je tomu aj teraz. Ak hovoríme o, e, buď sú to nejakí národní nepriatelia a keď nikto iný nie je po ruke, tak to môže byť komisia. To je prvá kontradikcia. E, hovorí sa o tom, že musíte venovať väčšiu pozornosť tomu, čo v rámci Európe je menšina, ale interne robíte všetko preto, aby bola akási vnútroštátna čistota a tam už menšiny nepatria. Druhý paradox. toľká pozornosť sa venuje tomu vnútornému nepriateľovi, tak ako si chýba patriotizmus pri posudzovaní externých hrozieb. Domnievam sa, že je zásadný rozdiel medzi nacionalistami a patriotmi medzi nacionalistami a národniarmi. Jednoducho, tí, ktorí sú patrioti, chcú sa e, pochváliť svojim štátom, chránia záujmy svojho štátu, ak je nevyhnutné to chrániť sú to nacionalisti, tí, aby mohli existovať, musia mať nepriateľa. V podstate nie sú si veľmi seba istí, potrebujú e, nepriateľa, aby dokázali byť vnútorne súdržní no ale veľmi často mm, nemajú e, akúsi e, e, akúsi jednoznačnú perspektívu, ktorá umožňuje dynamický vývoj vpred. Myslím si, že naše členské štáty dokážu sa popasovať s nacionalizmom, ale Európska únia a to asi nedokáže. Ak táto, ak táto stavba Európskej únie zanikne, E, v, e, a bude to dielo nacionalistov. To, čo vzniklo rukami človeka, môže aj zaniknúť rovnakou cestou. Ale otázka je, aký, či to bude mať prínos pre Európu, pre občanov Európy. A viete čo, mnohí nacionalisti tiež nie sú o tom presvedčení. Oni ukazujú prstom, bojujú proti Európe európskym inštitúciám a, a, a zároveň bojujú za interný trh alebo za štrukturálne fondy, pretože sú veľmi potrebné pre nich. Ale nemôžete si e, vybrať jedno a potopiť druho. Článok 2 zmluvy je našou základňou. Článok 2 je dôvod, prečo ja verím v EÚ jednotu. E, jednoducho sme si všetci rovní pred zákonom ale musíme si uvedomiť, že Európa je založená na diverzite a je to e, Európa, ktorá dokázala zastaviť prelievanie krvi a zabezpečiť mier. Viete, e, e, keď, keď, keď, keď vidíme nejakú, nejakú hrozbu, hrozbu, ktorá ohrozuje z hľadiska nacionalizmu a neukážeme, nepoukážeme na to, tak je to chyba. Európska únia nedokáže prežiť, ak ak budú sudcovia fungovať na základe politického diktátu vlády, tak toto nemôže byť. A pokiaľ sa to stane, tak to koliduje s so základmi e- Európskeho domu. Ak inštitúcie na to nepoukážu, ak Európsky parlament na to nepoukáže, tak potom to znamená, že sú nám lahostajné tie základné hodnoty EÚ. Preto vždy a vždy budem ja za to budovať. Ak hovoríme o ústavnom tribunáli v Polsku, no bola otázka. Minulá vláda e, urobila chyby a e, ústavný tribunál urobil napravu dopravu. A e, skutočne potom vláda akceptovala e, e, rozhodnutie ústavného tribunálu. A v tom je ten frapantný rozdiel v porovnaní so súčasnou vládou. Jednoducho boli zvolení sudcovia do tribunály Mm, v rozpore s e, ústavnými pravidlami. E, e, skutočne bol menovaný podpredseda ako i podpredseda ústavného tribunálu v rozporu s ústavou pravidlá fungovania ústavného tribunálu neboli zverejnené. Aj to je v rozpore s ústavou. Nad tým by sme mali privierať oči? Určite nie. E, samozrejme, e, začne pokrivkávať vaša popularita, keď na to ukážete prstom. Je to, e, približite sa obľúbenosti rozhodcovi na futbalovom trávniku. Určite nikto, kto dostane žltú kartu, sa za to nepodakuje, nepovie, že o, máte úplnú pravdu. Ale jednoducho sú určité pravidla hry, treba dodržiavať. Nemôžno si vyberať pravidla v e EÚ, ktoré sa nám hodia, tak povediať, za tie, ktoré sa nám nehodia, tie, ktoré sa nám nepačia. Ja budem bojovať, budovať, budem bojovať až dokonca za právny štát. A e, viem, že sme mali e, taký problematický štart, pretože parlament mal pocit, že až natoľko sme ukresali legislatívnu tvorbu, že EP nebude mať čo robiť my sme zmenili náš postup menej v iných oblastiach, ale viac a koncentrovanejšie v iných oblastiach. V oblasti migračnej musíme robiť viac, v oblasti e, bezpečnosti, v oblasti energetickej únie. Je naliehavé, aby sme svenovali e, pozornosť možnostiam digitálneho jednotného trhu. Musíme skutočne znížiť administratívnu záťaž, ktoré sú vystavené malé, stredne veľké podniky. E, v tom sa zhodneme v EP, z EP a myslím si, že sme urobili veľa konštruktívnych konštruktívneho v spolupráci s EP. A z inštitúcie, členské štáty, občania e, to začínajú vidieť a začínajú e, sa s tým stotožňovať. Čiže rozhodne je to niečo, čím sa môžeme pochváliť. A ešte niekoľko konkrétnych e, reakcií. Čo sa týka ECI občianskej iniciatívy, musíme zlepšiť tento nástroj. Je to užitočný nástroj. Niekedy sa až príliš protežoval. Nemali by sme e, tomu e, priraďovať viac viac možných výstupov, nech je skutočnosť. Ja nehovorím, že by sme mali meniť zmluvu, ale uh, legislatíva, ktorá bola prijatá na základe zmluvy, tá e, by mala byť trošku upravená legislatíva ohľadom Európskej občianskej iniciatívy. Ja skutočne som otvorený podnetom a som pripravený zlepšiť ECI. Rozhodne to nechcem založiť do šuflíka. Ďalej otázka rozdielov e, v e, západno-východnej osi a severno východnej e, osi. Myslím si, že sa objavil problém akéhosi morálneho hazardu. To sa objavilo ako taký dôsledok krízy viete na juhu krajiny, ktoré skutočne sa zmietali v rámci ekonomickej krízy. Majú pocit, že im bol nanútený severom nejaký ekonomický model, e, ktorý je na nich veľmi tvrdý. Majú pocit, že sa majú germanizovať, majú sa stať e, e, normy a tak ďalej. A zase sever má pocit, že všetci na juhu sa valajú na pláži a nerobia nič. Takéto, takto je to mm, e, skarikaturizované. No a čo sa týka východu, západu, tam je ten problém utečeneckej krízy. Nepočúvajú nás, nevnímajú naše problémy. My sa bojíme o budúcnosť spoločnosti, prečo nám Západ nenačúva a Západ zase má pocit, e, máme obrovskú krízu, veď e, v prípade štrukturálnych fondov sme prejavili solidaritu a teraz my žiadame o prejav solidarity od východných krajín. Myslím si, že bratislavský proces a e, Rím by mal reagovať na ten morálny hazard a riešiť to tým, že si povieme, čo nás spája a vlastne hľadať to, čo je vzíde z toho, že prejavím záujem o vaše problémy. E, keď juh pochopí, že tie problémy na severe sú aj ich problémy a naopak to isté aj západ-východ a v tom bude zohrávať Európsky parlament kľúčovú úlohu. Čo sa týka ECHR členstva, e, samozrejme budeme ďalej na to pracovať. Musím povedať, že máme s tým problém, pretože vzhľadom na e, rozhodnutie Európskeho súdneho zvora budeme musieť upraviť e, niektoré veci, ale sú členovia Rady Európy, ktorí principiálne nie sú pripravené, eh, pripravení akceptovať zmeny a žiaľ eh, tí, ktorí sa stávajú proti, eh, sú nielen členovia Rady Európy mimo Európy. Takže má to svoje háčiky. Ale určite komisia bude tomu venovať pozornosť aj naďalej. Uvedomujem si, že väčšina ľudí e, v, vo vláde e, Terezy May, e, že prajú Európe všetko dobré. Je v tom aj veľa sebeckého zištného. A, a, a, a vieme, že je tu veľa aj veľa pokritického a ja som presvedčený o tom, že obe strany sa snažia to zvládnuť, tento proces rozchodu s najmenšími škodami. Eh, Spojené kráľovstvo sa stará o, svoje záujmy a mojou úlohou je starať sa o záujmy zvyšných 27 členských štátov. Určite eh, eh, budeme robiť všetko preto, aby sme minimalizovali škody. Nie som však naivným. Je mnoho ľudí v Londýne, aj konzervatívna strana, ktorý ideologická koncepcia ide ešte ďalej ako Brexit. Oni by radi videli Európu Európsku úniu ako pochovaný projekt. Určite e, to však nie je stanovisko premiérky Terezy Mejovej. E, domnievam sa, že e, komisia má mandát od členských štátov a budeme tento mandát uplatňovať s plným vedomím obhajovania záujmov EÚ. No a určite aj e, to bude robiť vyjednávať za EP. Čo sa týka rokovacieho poriadku, ešte nemáme reakciu. Musím však pripustiť, že sme boli trošku prekvapení, že to nebolo s nami odkonzultované e, predtým, ako to bolo schválené Európskym parlamentom. Veď ide tu o nás, týka sa to bezprostredne nás ja si myslím, že e, e, je, e, smerodajname je medziinstitucionálna dohoda. A v tej je zakotvené, že každá inštitúcia bude riadne konzultovaná, pokiaľ by išlo o pravidlá, ktoré sa bezprostredne týkajú predmetnej inštitúcie. Ale samozrejme, čo skoro zašleme našu reakciu, naše stanovisko, k tejto zmene v blízkej budúcnosti. E, e, lepšia legislatívna tvorba, efektívnejšia legislatívna tvorba. Myslím, že to funguje. Čo sa týka vykonávacích aktov, delegovaných aktov, Myslím si, že to je vec, ktorá sa skôr týka e, tej osy Európsky parlament rada, ale ja som celkým spokojný s tým, ako dobre sa zhostili e, tej práce v trialógu všetky tri inštitúcie. Program bol, e, e, pracovný program komisie bol bezproblémové, podpísaný, schválený predsedami troch inštitúcií, čo sa týka registra transparentnosti. Samozrejme, e, som za to, aby všetky tri inštitúcie e, e, toto podporili. Zdá sa mi, že parlament ešte neodhlasoval správu Gigold. A pokiaľ to bude schválené, tak myslím si, že sa s to zdožňujeme v názoroch a nebude to potom len hracia plocha jednej inštitúcie, ale všetkých. Čo sa týka testu malých stredne veľkých podnikov, som rozhodne plne za to, budem hľadať cesty realizácií. Čo sa deje na platforme Refit? tak určite uznáte, že ťažiskovo je snaha e, zmierniť administratívnu záťaž, ktoré sú vystavené malé, stredne veľké podniky. E, viete, máme veľmi e, komplexnú trhovú, trhové hospodárstvo v Európskej únii E, sa veci dejú ťažko, e, ťažko. Tu nejde len o to, že máme všetko okresať, ale máme to zefektívniť predovšetkým. Hm, čo sa týka trialogu, položili ste otázku, neviem vám odpovedať v tejto chvíli. Ja písomne vám zodpoviem túto otázku. Dobre? Myslím si, že som zvládol aspoň tie otázky, o ktorých viem. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si uh, vážime vaše úprimné pripomienky. Chcela by som vás iba informovať, že pravdepodobne vo februári budeme hlasovať na plenárnom zasadnutí o dvoch dôležitých správach AVKO. Jedna je od Mercedes Breso Delmara Broka a druhé od Gia Verhofstata a potom budeme musieť ďalej pracovať na tom a pozrieť sa na to, ako môžeme realizovať úlohu komisie v dialogu s nami sú budú veľmi dôležité otázky. Snáď dovtedy budete mať už aj bielú knihu, takže dialog bude uľahčený aj e, touto bielou knihou. Takže zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa čo skoro uvidíme. Dúfam, že vy budete chcieť prísť medzi nás a my vás samozrejme túto kedykoľvek privítame. Kolegovia, chcela by som začať bodom 6 v našom programe. To je zasadnutie s veľvyslancom Petrom Javorčíkom, ktorý je stálym zástupcom Slovenskej republiky v Európskej únii. Máme e, za sebou už viacero stretnutí e, s pánom veľvyslancom počas slovenského predsedníctva a je tu dnes. S nami veľmi radi by sme od vás vypočuli, ako hodnotíte svoj čas a ako vidíte e, ďalšie úlohy, ktoré tu nechávate do budúcnosti ďalším predsedníctvam v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a takisto ďakujem váženým členom výboru Európskemu parlamentu parlamentu som naozaj rád, že som opäť v parlamente. Toto je zrejme posledný eh, raz, čo sa tu formálne stretávam v rámci eh, predsedníctva s vami. A takisto by som vám chcel zablahoželať k tomu, že vás opäť zvolili eh, za predsedničku tohto výboru. Myslím si, že sú to dobré správy, že predsedníctvo je v kompetentných rukách na nasledujúcich 2,5 roka. Čo by som nechcel urobiť? Počas e, svojho vystúpenia chcel by som hovoriť e, trošku o tom, čo slovenské predsedníctvo prinieslo. E, chcel by som sa zamerať na tri prvky. A najprv by som sa chcel retrospektívne pozrieť naspäť na slovenské predsedníctvo. Chcel by som sa pozrieť na hlavné výsledky a úspechy slovenského predsedníctva. Po druhé by som chcel hovoriť trošku o hlavných podujatiach, ktoré sa e, konali za posledných 6 e, mesiacov a to bol Brajslavský summit a Brajslavský proces a takisto e, by som chcel hovoriť trošku podrobnejšie o niektorých veciach, ktoré sú mimoriadne zaujímavé pre tento výbor. Chcel by som pripomenúť, že keď tu bol náš menovaný delegát Korčok, septembri hovoril o štyroch hlavných e, blokoch, o hlavných prioritách slovenského predsedníctva a riadiacich princípoch a to bolo zameranie na občanov, hmatateľné výsledky a prekonanie roztriešenia. Myslím si, že to je aktuálne aj po našom predsedníctve. A myslím si, že v druhej polovici minulého roku to e, pomohlo prekonať e, výzvy, ktorým čelí Únia. Chcel by som pripomenúť, že my sme začali naše predsedníctvo iba jeden týždeň po britskom referende a to bol naozaj e, definujúci moment pre celkovú politickú atmosféru nášho predsedníctva a ešte vždy si spomínam na prvé dni, ktoré boli považované za šok pre každého e, v Európe a predovšetkým v európskych inštitúciách. Bolo to po prvý raz, čo sme mali naozaj pocit, že e, proces európskej integrácie je zvratný. Je to e, nový jav po desaťročiach rozširovania a prehlbovania našej únie. E, teraz čelíme rôznym iným výzvam. Chcel by som povedať, že e, samozrejme sme neboli pripravení na niečo také, nemali sme nejaký plán B. E, začalo to byť veľmi jasné už veľmi skoro, že e, ani tí, ktorí chceli Brexit, nemajú nejaký plán B a preto počas predsedníctva sme sa nezobrali Brexitom ako takým. E, stále čakáme na oznámenie o spustení článku 50. E, napriek tomu Brexit alebo britské referendum vytvorili istú hybnú silu pre 27 zvyšných štátov EÚ a takisto pre e, zorganizovanie brazilského samitu bolo jasné, že po Brexite a po šoku, ktorý sme zašili, sme mali takisto mnoho nových nápadov a mnoho koncepcií, ktoré sa objavili a ktoré sa týkali budúcnosti Európskej únie. Ale z nášho pohľadu sa takisto zdalo, že diskusia by nemala byť o tom, či potrebujeme viac alebo menej Európy, či by sme mali zmeniť zmluvy, alebo či by sme mali preniesť eh, právomoci, ktoré sú momentálne rozdelené medzi Bruselom a európskymi krajinami, ale mali by sme sa skôr zamerať na cieľ zlepší fungovanie Európskej únie, priniesť matateľné výsledky pre európskych e, občanov a vytvoriť e, pozitívnejšiu atmosféru v európskych inštitúciách, ale aj e, medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami. Takže tu by som povedal, že pokiaľ ide o Brexit, a hovoril som o tom trošku dlhšie, pretože viem, že v tomto výbore sa zaoberáte touto otázkou eh, hĺbšie. Takže chceli sme jednoducho dať eh, najavo, aký bude hlavný princíp o Brexite a to, že bez oznámenia článku 50 nedojde k rokovaniam a myslím si, že sa nám celkom dobre podarilo zachovať e, tento princíp na strane Európskej únie a pokiaľ ide o organizovanie e, stretnutí aj tých neformálnych, e, snažili sme sa vyhnúť ďalším rozdeleným eh, štruktúram alebo prvkom alebo ďalšiemu štiepeniu. Možno by som mohol povedať niekoľko slov ešte o Bratislavskom samite a Bratislavskom procese, pretože to, to bolo podujatie, ktoré zrejme bude ešte dlho pripisované slovenskému predsedníctvu a ako som povedal, boli tam isté očakávania od samitu. Snažili sme sa zvládnuť tieto očakávania, pretože bolo jasné, že tu nedojde k nejakému náhlemu prelomu a že to potrvá trošku dlhšie. A dokonca aj teraz pri príprave Malckého samitu a Rímskeho samitu koncom marca ešte stále e, rozmýšľame nad tým, čo sa dosiahlo na Breslavskom samite. Ja si myslím, že Breslavský summit bol úspešný. Rozhodne to nebola strata času. A myslím si, že sa nám podarilo takisto e, vyslať signál, že 27 členských štátov Európskej únie má zmysel a našou ambíciou bolo e, vyslať signál a silné uistenie, ale snažili sme sa aj zamerať na konkrétne e, body, snažili sme sa zamerať na to, e, kde sa nám v nasledujúcich mesiacoch podarí priniesť niečo konkrétne. A preto uh, sme mali breslavskú cestovnú mapu, ktorá e, sa zamerala na tie otázky, ktoré sú dôležité pre občanov. Sú to pre všetkým otázky, ktoré sa týkajú migrácie, bezpečnosti, či už vonkajšej alebo vnútornej. A keď sa e, pozriete e, na Breslavskú cestovnú mapu, tak je tu ešte niekoľko vecí, ktoré súvisia s hospodárskym rozvojom. Predovšetkým s prehlbením vnútorného trhu Môžem povedať, že Bresavská cestovná mapa bola jasným usmernením pre predsedníctvom. Ukazovala, aké máme politické priority, na ktoré sa snažíme zamerať. A teraz môžem povedať, že, po, že sa nám podarilo naplniť mnohé ambície z cestovnej mapy aj vďaka spolupráci e, s Európskym parlamentom, pretože sme boli v spolurozhodovacom procese v mnohých otázkach. A preto by som chcel e, oceniť aj to, že Európsky parlament e, chápal že sa musíme pohnúť pred v tých oblastiach, ktoré zadefinovali naše, naši vodcovia. Uvediem iba jeden konkrétny príklad po Breslavskom samite a to bola ratifikácia Parížskej e, dohody e, po stretnutí sa nám priebo niekoľkých týždňov podarilo dohodnúť v rade a podarilo sa nám ukončiť proces Takže Európska únia potom mohla ísť do Marrakešu ako jedna zo strán e, konferencie a to bol dôležitý politický signál. Nechcem však ísť do ďalších podrobností e, vo všetkých ostatných oblastiach, ako je napríklad migrácia alebo ochrana e, vonkajších hraníc. Tam sa nám tiež podarilo dosiahnuť niekoľko veľmi dôležitých výsledkov. Ako som povedal, predstavský proces teraz pokračuje a na samite v Malte budeme hodnotiť tieto výsledky a v rade teraz hovoríme o príprave rímskeho samitu. E, to je ešte v ranom štádiu, ale myslím si, že viac sa dozviete od e, malského predsedníctva. Teraz, eh, pokiaľ ide o medziinštitucionálnu spoluprácu a, a agendu AFCO, eh, v prvom rade eh, sa vám, pani predsednička, chcem opäť poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu. Jednak s predsedníctvom výboru, ale aj so samotnými členmi výboru. Chcem sa zamerať na tri veci. Jednou z priorít bolo medziinštitucionálna dohada o lepšej legislatíve. O tom sme sa dohodli v Luxembursku v roku 2015 a pokračovala sa tom počas holandského predsedníctva a slovenské predsedníctvo chcelo postúpiť v mnohých otázkach, na ktorých sme sa dohodli s viacerými inštitúciami. Chcel by som zdôrazniť úplne novú úlohu a to bola príprava spoločnej deklarácie o legislatívnom programovaní medzi e, všetkými tromi inštitúciami. Hovorilo sa o tom v novembri Dohodlo sa to v decembri a podpísali to traja e, predsedovia v Štrásburgu na plenárnom zasadnutí, ak sa nemýlim. E, je to nový prvok, ale dúfam, že to bude aj dôležité usmernenie pre legislatívnu prácu všetkých inštitúcií. Dohodli sme sa na istých prioritách, ktoré budú na mimoriadnom programe a v roku 2017 tieto priority sa budeme snažiť naplniť. Je takisto podľa mňa dôležité vytvoriť istý monitorovací mechanizmus, ktorý sa na politickej úrovni bude snažiť dosiahnuť tieto priority. Ďalšia otázka, ktorá sa týka interinstitucionálnej eh, dohody je spolupráca a zdieľanie informácií o, o dohodách. Skutočne sa prvé stretnutia na politickej a technickej úrovni a diskusia bude pokračovať počas malckého predsedníctva. A teraz dovolte, aby som venoval niekoľko minút otázke, ktorej sa snažíme pohnúť pred, a to je reforma európskeho, európskej e, elektronickej legislatívy. Od prvého e, dňa nášho predsedníctva až do konca decembra sme sa tomu venovali a toto je e, teda európske volebné právo, je to veľmi ťažká záležitosť. E, tu potrebujeme dosiahnuť jednomyselnosť e, v rade a návrh musia ratifikovať všetky členské štáty. E, bolo to veľmi ťažké, musím povedať, aby Všetky členské štáty s týmto súhlasili a sú tu rôzne prvky, ktoré navrhol Európsky parlament a bol tu aj pocit, že niektoré tieto prvky zachádzajú už za právny rámec Lisabonskej zmluvy a sú tu aj ťažkosti, ktoré sa týkajú rôznych ústavných tradícií v členských štátoch. Takže manevrovací priestor tu bol dosť obmedzený, ale snažili sme sa sme identifikovať niektoré prvky e, v návrhu a snažili sme sa uľahčiť diskusiu v rade, aby sme e, dosiahli e, koncenzus medzi členskými štátmi, aspoň v niektorých častiach návrhu reformy volebného práva. Boli tu aj pozitívne Eh, výsledky. Eh, podarilo sa rozbehnúť rokovania, ale eh, musím takisto povedať, že doteraz rada nie je v takej pozícii, aby jednomyselne odsúhlasila niektoré prvky v návrhu Európskeho parlamentu, ktoré sú považované za hlavné priority pre parlament, ako je napríklad minimálny prach alebo e, viditeľnosť európskych politických strán e, alebo e, lehoty pre predkladanie kandidátskych listín Mm, boli sme v kontakte s pani predsedničkou, aj s tieňovými spravodajcami a s pánom Leinenom. E, snažili sme sa informovať e, parlament e, transparentným spôsobom, aby ste vedeli, aká je pozícia rady. A takisto sa nám snáď podarilo lepšie objasniť niektoré ťažkosti, ktorým predsedníctvo čelilo pri diskusiách. Um, teraz môžeme povedať, že sme odovzdali eh, tento materiál malskému predsedníctvu a uh, som si istý, že sa pokusia robiť všetko, čo je v ich silách, aby e, pokročili vpred v tejto otázke. Vedia, že e, čas e, beží a vedia, že tu nie je veľký priestor, pokiaľ ide o načasovanie, pretože v roku 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, ale myslím si, že sa nám podarilo už zúžiť rôzne pozície e, členské štáty, štát, členských štátov a e, dúfam, že sa nám podarí identifikovať niekoľko prvkov, ktoré mm, budú také, že sa bude s nimi dať dosiahnuť konsenzus. pokiaľ ide o právo Európskeho parlamentu, um, právo skúmať alebo klásť otázky, v roku 2014 tu bol list od rady od komisie a v tomto liste sa uvádzali isté obavy týkajúce sa pôvodného návrhu parlamentu. Boli to obavy, ktoré boli zopakované v roku 2015 eh, počas luxemburského predsedníctva. A musím eh, povedať, že sme mali pocit, že tento spis sa nehybe a preto eh, sme chceli rozbehnúť opäť diskusie. A snáď sa nám aspoň podarilo e, dohodnúť s komisiou a s parlamentom e, na to, akým spôsobom budeme postupovať pred. Stretli sme sa v oktobri, bolo to neformálne stretnutie a dohodli sme sa, že aby sme mohli rozbehnúť hĺbšie rokovania, bude treba znova predložiť a rozpracovať návrh Európskeho parlamentu je potrebné nové znenie tohto návrhu a začneme si potom neformálne vymieňať e, názory medzi našimi právnymi službami, právnymi službami Rady komisie a parlamentu, aby sme e, objasnili e, všetky právne inštitúciálne otázky týkajúce sa tohto spisu a očakávame, že na základe týchto diskusí sa dočkame nového znenia Európskeho parlamentu. Už teraz môžem povedať, že prvé dve technické stretnutia sa uskutoční už za nášho predsedníctva v decembri. A ak som dobre informovaný, táto práca pokračuje a stretnutie medzi právnymi službami sú už naplánované a to by malo vytvoriť pôdu pre lepšie pochopenie eh, právnych obmedzení tohto spisu. Tu by som ukončil e, svoju prezentáciu. Samozrejme, veľmi rád si vypočujem vaše e, pripomienky alebo otázky, ale chcel by som e, sa vám na záver poďakovať všetkým členom tohto výboru za dobrú spoluprácu s našim predsedníctvom a dúfam, že aj intenzívna komunikácia, ktorá prebehla v druhej polovici eh, roku 2016, prispela k pokroku. Vždy ako eh, predsedníctvo sme mali na mysli, že toto všetko eh, je spoločné úsilie všetkých troch inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec, a viem, že by ste si chceli oddychnúť a už zabudnú na predsedníctvo, keď sa skončilo, tak, ale aj tak sme radi, že ste tu s nami, pretože pre nás je veľmi dôležité pozrieť sa na prechádzajúce e, predsedníctvo, aby sme vedeli, kde sa momentálne nachádzame. A musím povedať, že e, váš e, rozbor bol naozaj veľmi komplexný a pre nás 12 je veľmi dôležité. Teraz eh, odozá sa Georgeovi Saplinovi. Ďakujem pekne. Vítajte tu eh, medzi nami. Chcem vás privítať v mene EPP a samozrejme viem, že keď eh, sa predsedníctvo skončí, tak za každým určite pocíti takú úľavu, najmä keď je to poprvýkrát v histórii danej krajiny, takže ste určite celkom radi, že už je to za vami, ale zároveň už teraz aspoň viete a poznáte Európsku úniu lepšie, ako ste ju poznali predtým. Takže to je iba tak, taká poznámka na úvod. Potom niektoré otázky, niektoré sú do istej miery historické, niektoré súvisia s tými bodmi, ktoré ste vy spomenuli. Čo sa týka Brexitu, Nie som si istý, koľko slovenských občanov v Británii žije. Predpokladám, že menej asi než Poliakov alebo Maďarov, ale určite istý počet to bude. A chcem sa spýtať, e, aký výsledok očakávate, že tam nakoniec bude? Je tam európsky samozrejme záujem, e, ak sa nemýlim, je to do 3 miliónov európskych občanov, ktorí žijú v Británii. Takže e, táto otázka sa riešila nejako počas vášho predsedníctva, alebo ako to vlastne vnímate, túto otázku vyriešenie Brexitu. Potom druhá otázka. Počas slovenského predsedníctva hovorili sme práve o tom aj s podpredsedom Timmermansom. Ehm, Európska občianská iniciatíva, to sa ehm, nejakým spôsobom riešilo. Ja som bol správodajcom ehm, pri tejto správe, iba sa chcem spýtať, ako to vyzeralo z pohľadu rády táto občianská iniciatíva. A potom jedna téma, redistribúcia mandátov v parlamente. To sme tu na výbore e, riešili opakovane, neviem, či aj vy ste to riešili v rámci predsedníctva. Potom e, register, ten e, transparentný register alebo register, register transparentnosti, viem, že rada toto riešila. A potom hovorili ste o hmatateľných výsledkoch pre občanov. Viete to konkrétne nejako špecifikovať? Ďakujem. Okay, well, thank you very much. Ďakujem pekne. E, ďakujem e, za tú prezentáciu a gratulujem vám k vašom prvoprčenstvu a e, aj z účasti na, na tomto stretnutí vidíte, že parlament skôr sa pozerá čo dopredu než dosadu, ale v každom prípade radi si vypočujeme túto vašu vašu prezentáciu. A je to pre mňa trochu zaujímavé, že máme tu jednu časť e, európskej legislatívy, ktorá informuje druhú časť e, tiež legislátora, zákonodarcu o tom, čo sa stalo. To je taký špeciálny systém, ktorý v Európe máme, netradičný, ale každopádne mám jednu konkrétnu otázku. Hovorili ste v kontexte Brexitu o princípe nerokovania bez notifikácie. To samozrejme neznamená, že by nemala, nemalo dochádzať pri, k príprave bez notifikácií, bez notifikácie. A o tom prebehli isté diskusie, máte task force na sekretariate rady, ktorý sa venuje práve tejto téme. Chcem sa spýtať, pozrela sa rada na to, čo by sa mohlo stať, nehovorím, že to určite stane, ale čo by sa mohlo stať, ak britský parlament alebo prípadne Európsky parlament zamietne alebo zamietol by e, dohodu na základe článku 50 po tom, čo bude e, dosiahnutá, pokiaľ teda predpokladám, že budeme dosiahnutá, povedzme, že by sa to stalo koncom roku 2018 alebo začiatkom roku 2019. Aká by bola potom reakcia, aký by bol ďalší krok v takomto prípade? Samozrejme aj v závislosti od toho, na základe akých dôvodov by to zamietnutie E, bolo. Ak napríklad by sa tam vyžadovala ďalšia práca, to je jedna možnosť, ale pokiaľ by došlo napríklad zamietnutie z dôvodu zmeny názoru v Británii, pokiaľ ide o úmysel opustiť Európsku úniu, ak by teda britský parlament e, odmietol dohodu, pretože by sa pozrel na to, čo Brexit v praxi bude obsahovať e, versus to, čo sa hovorilo v kampani, Čiže ak, ak by britský parlament sa rozhodol zamietnúť Brexit, čo by bola reakcia rady? So we, we take... Ďakujem pekne. Chcete zareagovať? Uh, come back, especially... Ďakujem za tie otázky, čo sa týka Brexitu to by som najprv zodpovedal, to bola taká spoločná otázka oboch kolegov a potom sa dostanem k tým ďalším. Samozrejme, otázka občianských e, práv je veľmi dôležitá v rámci rokovaní. Ako náhle článok 50 e, sa spustí, samozrejme. A čo týka toho slovenského prípadu, my máme v súčasnosti okolo 80 tisíc občanov v Británii, čo v porovnaní E, s tým, koľko e, obyvateľov Slovensko má, je relatívne veľké číslo, takže možno po Poliakoch e, proporčne k počtu obyvateľov danej krajiny, možno je to druhý najväčší počet, ak sa nemýlim, občanov, ktorý žije v Británii. Takže práve je to politicky citlivá otázka. A potom dúfame, že budeme mať konštruktívnu diskusiu, najmä v prípade tých ľudí a do istej miery tieto pripomienky zazneli aj e, v tom, čo podala pani Mejova, teda, že práva e, ľudí, ktorí už v Británii sú, tie budú zachované, ale berieme to, že to je isté isté všeobecné, všeobecné vyjadrenie, ktoré potom detálne treba rozpracovať, čo presne by to obnášalo, ktoré práva sú myslené v rámci tohto tvrdenia, teda kedy by bola tá lehota, a tak ďalej. Čiže v tejto veci mám pocit, že by sme mali viesť konstruktívnu diskusiu, pretože v konečnom dôsledku hovoríme o konkrétnych ľuďoch a o tom, aká by bola ich právna pozícia z dlhodobého hľadiska v Británii. Čiže tu by som bol možno trochu optimistickejší, pokiaľ ide tento blok tém, než v prípade tých ostatných tém. ktoré budú prebiehať v rámci rokovaní o Brexite. Hmatateľné výsledky. Mali sme 4 také košiky v úvodzovkách priorit. Eh, prvý sa týkal ekonomiky, a veľmi dôležité podľa mňa bolo to, že v čase, alebo v čase nám eh, podarilo dohodnúť sa na európskom rozpočte, čo možno eh, znie ako taká bežná záležitosť, ale úplne podané také ľahké to zase nebolo. Nikdy to nie je ľahké, ale tentokrát to bolo ešte trochu e, ťažšie. Boli tam aj diskusie, pokiaľ ide o e, finančný rámec. Dosiahli sme tam, myslím, celkom dobrý pokrok, ale stále sme e, úplne neúspeli, pretože jeden členský štát má ešte problém, pokiaľ ide o pozíciu ostatných štátov. A myslím, že ten rozpočet dáva isté možnosti, na ktorých sme sa dohodli, aj pokiaľ ide o financovanie európskych politík. A čo sa týka nových vecí, rozšírenie FC, to sa dohodlo na rade a malské predsedníctvo mm, zorganizuje k tejto téme trialógy a potom zase investície, to tiež súvisí s tou ekonomickou otázkou, to si myslím tiež je veľmi dôležité pre ekonomický stav našich, e, našej ekonomiky, našich občanov. Čo sa týka migrácie, snažíme sa sústrediť na témy, ktoré sa týkajú e, ochrany vonkajších hraníc. Takže počas slovenského predsedníctva Európska pohraničná stráž, aj pobrežná stráž teda začala fungovať istým spôsobom, takisto sme dosiahli istý pokrok, pokiaľ ide o niektoré legislatívne dokumenty týkajúce sa ochrany hraníc a tiež sme sa snažili sústrediť na e, prehlbovanie vnútorného trhu, energetická únia, tam sa nám podarilo dosiahnuť e, dohodu takisto v prípade bezpečnosti, e, zabezpečenia teda dodávok plynu a potom je tu téma napríklad prenosnosti práši občanov, to je relevantná téma. E, teda keď hovoríme o mobilných operátoroch, operátoroch, takisto roaming, to tiež sú veci, kde diskusia ešte prebieha s parlamentom, ale myslím, že sme e, dali istý dobrý základ pre rokovania o týchto témach aj na rade. Ešte by som mohol spomenúť nejaké ďalšie témy, aby som vám dal, e, ale chcel som vám dať iba taký, také zhrnutie týchto dôležitých a takých tých e, reálnych tém z každodenného života, ktoré boli pre nás relevantné. Potom pokiaľ ide o tú občanskú iniciatívu, e, prebehli diskusie a kontakty e, aj s občianskou spoločnosťou a s ďalšími aktérmi. Nebolo to na oficiálnom programe predsedníctva, táto téma. E, a určite ako náhle komisia predstaví revidovaný návrh, tak potom rada určite o tom bude diskutovať detálnejšie. Čiže čo sa týka redistribúcie mandátov v Európskom parlamente, my na rade čakáme na návrh zo strany parlamentu a táto téma bude súvisieť aj s rokovaniami o Brexite. Tie budú o to komplexnejšie, než už teraz sú, ale v prípade e, Brexitu myslím, že každý deň zistujeme, že sú tam nejaké potenciálne ďalšie problémy, témy, ktoré bude treba riešiť, napríklad čo sa týka obchodných vzťahov a tak ďalej. Čiže mnoho týchto tém bude treba riešiť, ale sú to e, témy skôr politické. Ten register transparentnosti, tam komisia pripravila návrh koncom oktobra. Začali sme v rámci predsedníctva mať e, už vlastne prvé e, analýzy tohto textu v rámci prípravných orgánov a začiatkom alebo takto na začiatku, je to častokrát tak, že poprosili sme aj právnu službu, aby pripravila analýzu návrhu e, komisie, takže právnu službu rady. Takže toto stále e, je téma, ktorá bude naďalej otvorená v rámci rady a určite aj počas maltského predsedníctva to bude pokračovať. E, čo sa týka článku 50, samozrejme to je taká citlivá téma, ťažko sa k tomu jednoznačne vyjadriť. Čo sa týka Británie, ťažko povedať jednoznačne, aký, e, aký interný postup by tam mali zároveň čo sa týka ratifikácie dohody v rámci článku 50 ale v zásade by som povedal, že v takomto prípade e, je zmluva celkom jasná. Hovorí, že máme dva roky od notifikácie a pokiaľ taká notifikácia e, za ten čas e, nepríde, teda od toho referenda, tak pokiaľ ani sa teda nerozšíri alebo nepredloží tá lehota, tak potom dôjde k tomu tzv. tvrdému Brexitu a to myslím, že by nebolo na prospech nikoho. A to znamená to, že využijeme tento čas, nie ho veľa, teda nie už dva roky, ale rok a pol na to, aby sme dosiahli dohodu, pokiaľ ide obsah. A povedal som, aj si to myslím, že tá práca, ktorá nás čaká v tejto vlasti, je naozaj veľká, e, z hľadiska aj politickej e, dôležitosti alebo významu, ale aj proste čisto z hľadiska technickej práce, ktorá musí byť e, vykonaná. Čiže dúfam, že po tej notifikácii začneme Eh, aj my 27, ale aj Británia eh, s konštruktívnymi diskusiami a chcem takisto zdôrazniť, že sme neriešili tému Brexitu na technickej úrovni ako takú. Eh, zatiaľ bola vykonaná iba prípravná práca, čo sa týka prípravy štruktúry, bola dohoda v decembri v Európskom, na, na Európskej rade, ako teda viesť rokovania zo strany 27 štátov isté týmy vznikajú na sekretariate rady, ale čo ešte dôležitejšie aj na strane komisie, pretože tá nakoniec bude rokovať za EÚ o tejto téme. A prebiehajú isté procesy screeningu, kde sa budú identifikovať niektoré témy, ktoré na stole máme. Ďakujem pekne. je Švestovský, nech sa páči. Ďakujem pekne za vaše aktivity, za vaše snahy predsedníctva. Mám slušnú otázku, pokiaľ ide o solidaritu v súvislosti s migráciou. Viem, že aj tá konferencia v Bratislave povedala, že mali by sme byť v téme migrácie solidárni, ale takým spôsobom, aby sme zabraňovali alebo vyhýbali sa nejakým omylom vyplývajúcim z takého príliš centralistického prístupu. Aké je vaše odporúčanie do budúcna pre ďalšie predsedníctvo? Vy osobne, ako to e, vidíte, čo by ste odporúčali ďalšiemu predsedníctvu, čo sa týka e, nejakých nových fóriem solidarity? E, Ramon Chauregui, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som vystúpil, alebo vystupujem takto na záver, pretože predtým som tu nebol pritomný, ospravedlňujem sa, bolo to stretnutie s národnými parlamentmi a chcem sa poďakovať slovenskému predsedníctvu za tú snahu, ktorú vy ste vykonali, pokiaľ ide o snahu teda vyriešiť komplexný problém eh, v súvislosti eh, s právom eh, práve na to vyšetrovanie v Európskom parlamente inquiry. E, naozaj slovenské predsedníctvo vykonalo v tejto veci e, vykonalo dobrú prácu, otvorili ste istú cestu, nie možno najlepšiu cestu, ale určite je to istý spôsob, ako umožniť, aby právne služby troch inštitúcií, rada, komisia, parlament, aby mohli spoločne diskutovať o problémoch, e, ktoré sú obsahnuté v návrhu parlamentu. A chcem informovať aj kolegov tu z parlamentu, Ehm, z výboru, že tieto technické služby už e, vlastne zorganizovali dve e, stretnutia, zajtra by malo, malo byť tretie a naozaj dobre pracujú, takže myslím, že je to e, cesta, ktorá by nám mohla dať istú nádej do budúcna. Takže chcem sa vám naozaj za to poďakovať a chcem informovať výbor o tejto, o tejto e, skutočnosti. Tieto stretnutia teda bežia a naozaj chcem úprimne sa vám poďakovať za to, že v tejto veci ste tak konštruktívne e, k téme pristúpili. Ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto e, hlasil, takže nech sa páči pán veľvyslanec. Ďakujem pekne za vaše milé slova my si to tiež e, ceníme a aký prístup bol zase z vašej strany. Vieme, že tá diskusia bude naďalej e, prebiehať e, v najbližších mesiacoch. Chcel by som sa sústrediť najmä na otázku efektívnej solidarity. Tu ste spomínali už predtým a budeme naozaj veľmi otvorení. Pre nás je tu otázka reformy migračného systému, azylového systému e, slovenského tak toto slovenské predsedníctvo v tejto otázke to pre nás z hľadiska politického bola citlivá otázka. Nemusím samozrejme teraz nejako skrývať pozície slovenskej vlády k tejto téme, ktoré boli vyjadrené aj v roku 2015, aj v roku 2016, ale snažili sme sa snaži, snažili sme sa tieto veci e, byť konštruktívni. Bolo tam možno isté pokušenie celú túto tému azylového systému niekam zamiesť e, pod koberec, ako presne sa to do istej miery môžete spraviť, ale e, my sme sa snažili e, nejakú cestu načrtnúť, takú, ktorá by mohla zmierniť rozdiely medzi členskými štátmi v tejto veľmi citlivej politickej otázke a bolo tam, bolo tam aj jasné usmernenie zo strany priateľského samitu v tom zmysle, že potrebujeme rozšíriť konsenzus v rámci členských štátov a potrebujeme dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou medzi týmito dvoma princípmi. Čiže preto sme hovorí o tomto koncepte efektívnej solidarity, kde základná myšlienka je tá, že členské štáty, všetky členské štáty, štáty musia prispieť e, k č, e, tomu, aby sa dobre čelilo e, výzve vyplývajúcej z migračných tokov. A to je možné spraviť rôznymi spôsobmi, tento príspevok. Čiže tá myšlienka, ktorá bola e, nastolená, bolo tam isté uvedené, uvedenie rôznych prvkov, v rámci ktorých by členské štáty mohli prispievať. Buď to môže byť tým, že dochádza k relokácii daných ľudí, alebo to môže byť formou príspevku k straženiu a chráneniu našich vonkajších hraníc, môžu to byť aj externé e, príspevky smerom k iným krajinám, alebo mohli by sme rozmýšľať aj o tom, ako by členské štáty mohli byť aktívnejšie, pokiaľ ide o proces návratu tých migrantov, ktorí nemajú e, nárok na medzinárodnú ochranu v Európskej únii a tak ďalej. Čiže snažili by sa identifikovať celé spektrum aktivít, kde by členské štáty mohli efektívnym spôsobom prispieť k celkovému riešeniu tejto výzvy v Európe. A naozaj téma migračných tokov smerom do EÚ vnímame, že to je dlhodobá otázka. V tomto zmysle sa zhodneme. A prebiehali tam diskusie aj na Rade pre vnútro a spravodlivosť. Boli tam viaceré bilaterálne kontakty e, v rámci delegácií. Nakoniec sme pripravili isté správy o pokroku, respektíve správu, tie bol, tá bola odzrkadlená aj na decembrovej, decembrovej rade a bol tam mandát pre predsedníctvo, aby sa pokračovalo v týchto diskusiách. Takže e, celkovo v našom e, cieli sme boli realisticky v tom mysle, že sme si povedali, že nejaké jedno riešenie sa nám asi nepodarí nájsť pre e, túto tému, ale myslím, že sme že sa nám podarilo vytvoriť e, takú pozitívnejšiu atmosféru v rámci diskusí medzi členskými e, štátmi a v porovnaní s tými diskusiami, ktoré prebiehali v roku 2015, si myslím, že sa nám podarilo vytvoriť lepšie porozumenie medzi členskými štátmi. A teda, že už e, nie je iba jedna možnosť, ako prejaviť solidaritu v rámci členských štátov, ale že treba sa pozerať na solidaritu aj zo širšieho hľadiska. Ale to bol iba jeden prvok, kde sme boli aktívni v rámci toho migračného systému, reforma azylového systému, ale veľa práce, ako som povedal, už bolo spravené aj pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc a takisto pokiaľ ide o riešenie externých aspektov migrácie. Chcel by som spomenúť, že rada súhlasila s vytvorením Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý z hľadiska dlhodobého by tiež sa mal snažiť prispievať k riešeniu tých e, príčin e, migrácie, ktoré momentálne vo svete existujú, čo je dlhodobá záležitosť a dúfam, že aj takéto prvky prispie k tomu, aby sme upokojili situáciu. A tiež bolo dôležité z hľadiska politického e, že existuje dnes už lepšia a konstruktívnejšia komunikácia v rámci EÚ, pokiaľ ide o túto naozaj politicky náročnú tému. Chcem sa vám poďakovať. Nemali sme samozrejme e, toľko toho e, na tanieri ako vy, ale v podstate sme mali len dve možnosti No, no a no e, e, čo sa týka toho e, volebn, zmeny volebného, volebnej legislatívy. Tam veci sú dané trošku bokom. Dôležité je, že to právo na vyšetrovanie je živá problematika, ktorú podporujeme. No a, a tá tretia vec sa týka vlastne tej transparentnosti. Vy samozrejme sa pohybujete v rámci mantinelov toho, čo diktuje právna služba rady. Takže určite, že to bude náročná oblasť. Chceme sa vám poďakovať, pán veľvyslanec, a prajem vám veľa úspechov do budúcnosti. No a ďalšie predsedníctvo bude o 20-30 rokov, no vyzerá to na rok 2030.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

uh Um, uh, Takže teraz by sme chceli začať s ďalším bodom na našom programe. A toto je posledný bod na dnešnom programe výboru AFKO. Je to dôležitý bod, pretože hovorí o najbližších mesiacoch. Eh, súvisí to s ďalším, ďalšími mesiacmi našej spolupráce s predsedajúcou krajinou rady, ktorou je teraz Malta. A eh, samozrejme v tej súvislosti sa budeme zamýšľať nad výzvami, pre ktorými stojíme, nehovoriac o tých výzvach eh, za Atlantikom a smerom na východ v Rusku. Určite svete e, Malta aj vlastne prevzala žeslo v, v dôležitých témach, na ktorých pracovali e, doterajšie predsedníctva, takže napríklad tá otázka transparentnosti. E, takže máme tu pána Grecha a takisto aj podpredsedu vlády ktorý je podpredseda vlády a ďalej aj, aj e, vlastne mm, parlamentného tajomníka Ivana Borcha, kto spovedná za e, európske fondy a vôbec za predsedníctvo. Takže chceme vám zablahoželať e, k znovu zvolenie. Chceme vlastne aj vyjadriť pozdrav tu prítomným, pani predsedníčka, vážení členovia, dobré ráno. Chcem vám poďakovať za túto možnosť podeliť sa s vami o, o, o, o určité e, prezentácie e, toho, prezentáciu toho, e, čo plánuje Malta zvládnuť počas svojho predsedníctva. Chceme vás uistiť o tom, že budeme v priebežnom kontakte s vašim výborom. Pri vytýčovaní priorít malského predsedníctva sme si uvedomili, že tie priority sa vlastne odvíjali od aktuálneho diania E, vo svete a v Európe. Myslím si, že musíme reagovať na palčivé otázky, inak by nás mohli e, nepríjemne prekvapiť. Rok 2017 naznačuje, že e, budeme pokračovať v tom, čo sme začali e, budovať alebo riešiť v roku 2016. E, začnem otázkou Brexitu. To je vec, ktorá je mimoriadne aktuálna Okrem toho máme e, strategickú agendu, ktorá už je dlhšie vytýčená v Amerike. Máme novú administratívu a v priebehu roku 2017 máme rada dôležitých volieb, ktoré určite budú mať vplyv na budúcnosť a vôbec profil EÚ. E, e, zároveň nás trapí e, nestabilita v okolí Európy. No a neslobodno opomenúť hrozbu e, teroristických útokov, e, ktoré sme napokon sme viacere zažili v minulom roku. No a v podstate tieto fenomény poviedli k pocitu strachu, k pocitu absentujúcej bezpečnosti, poviedli ku xenofóbii, nacionalizmu. Toto sú veci, ktoré otriasajú základmi EÚ. To najhoršie, čo by mohla urobiť EÚ, je postaviť sa pasívne e, k týmto prejavom a prekažkám. Teda dve hlavné priority malckého predsedníctva je zabezpečiť trvalo udržateľný vývoj a zabezpečiť eh, stabilnú budúcnosť pre občanov v rámci európskeho projektu. Eh, skutočne my chceme tvoriť hodnotu, ktorá bude pridanou hodnotou pre občanov. Máme pred sebou viaceré príležitosti. Príležitosti eh, tvoriť Európu takú, akú ju chceme mať pre naše deti a ďalšie generácie. No a toto všetko je odrazené v prioritách malského predsedníctva. Prvou prioritou je migrácia. Potrebujeme realisticky sa k tomu postaviť. Súčasný mechanizmus nie je dostatočne robustný. Minulý rok poukázal na tie slabé miesta. Okrem internej dimenzie budeme venovať pozornosť aj externej dimenzii migrácie. Je celkom možné, že počas jari opäť zažijeme nový príliv migrantov. V oblasti Stredozemského mora a musíme byť pripravení na túto možnosť. Preto sme e, vytýčili migráciu e, ako jednu z kľúčových tém na summit, ktorý sa koná v piatok. E, musíme tomu venovať vysostnú pozornosť, musíme hľadať riešenia napriek ťažkostiam a rozmanitosti názorov. Musíme byť schopní prijať konkrétne rozhodnutia e, v Európa, ktorá e, bude e, vystavená teroristickým útokom. Musíme urobiť všetky kroky, ktoré sú nevyhnutné. Potrebujeme mať európsky mechanizmus vstupu, výstupu a povolovania cestovania. Okrem toho chceme chrániť hodnoty EÚ. A to pri všetkých našich opatreniach. E, chceme e, e, mať európsku politiku susedstva, ktorá zohľadňuje tieto nové e, fenomény. Chceme e, presadzovať e, ekonomický rast, tvorbu pracovných miest. To sú tiež naše priority. Urobíme všetko potrebné preto, aby sme podporili trh predovšetkým v oblasti digitálnej ekonomiky a v oblasti sektora služieb. O tom je Únia rastu. Chceme venovať pozornosť takej legislatíve, ktorá bude napomocná firemnému sektoru, ktorá prinesie e, e, lepšie životné podmienky. Chceme odstraňovať zbytočné poplatky a clá na e, vnútornom trhu, e, aby naši občania neboli mm, sa nepotýkali s takými reštrikciami. Chceme teda zlepšiť život občanov, budeme venovať pozornosť námornému sektoru a takisto venovať pozornosť výskumu a novým ekonomickým aktivitám. Sociálna oblasť e, tiež nám veľmi leží na srdci a e, pokúsime sa, e, pokúsime sa zaoberať kľúčovými otázkami trhu práce. Chceme odstraňovať rodové rozdiely a e, chceme hlbšie spolupracovať s menšinami a zraniteľnejšími skupinami obyvateľstva. To je tých šesť hlavných priorít. Neznamená to však, že budeme ignorovať iné ostatné oblasti. Chceme venovať pozornosť aj mládeži v EÚ. Veď mládež, to je e, naša budúcnosť, budúcnosť e, európskeho projektu. Mládež má byť e, energiou, má byť tým stimulujúcim prvkom silnejúcej Európy. Nechceme mať agendu, ktorá je posiata prioritami, chceme rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a čo je e, alfou a omegou e, pre Európu e, v súčasnej dobe. Musíme si uvedomiť, že Európa sa teraz nachádza v takom mílniku. Chceme úzko komunikovať s členskými štátmi. Témou nášho predsedníctva je Eh, oživenie myšlienky jednotnej Európy. Chceme stavať na eh, silných stránkach, nie slabých, na odhodlaní, nie pochybnostiach. Chcem stavať na tom, čo nás spája. A to, čo sa teraz deje, nesmie nás zlomiť Európska únia e, musí naďalej byť e, dôležitým e, hráčom na medzinárodnej scéne. Chcela by som sa teraz venovať šiestim oblastiam. Poprvé začnem medzi inštitúciálnym vzťahom. To je oblasť, ktorej sa venuje veľa pozornosti, veľa diskusí a do určitej miery je to kontradiktorná oblasť a predovšetkým z hľadiska e, rozmanitosti názorov a priorit. Áno, v tomto prípade ide o to, že e, traja sa musia dohodnúť a to, že inštitúcie majú svoje predstavy, e, môže často znamenať, že nevenujú pozornosť tým kľúčovým veciam, ktoré ťažia občanov. To je migrácia, e, to je e, lepšia ekonomická situácia a, to bezpečnosť, lepšia situácia na trhu práce. Naše politické a, politické a inštitucionálne rozdiely nie sú čosi, e, čo by zaujímalo občanov e, z hľadiska ich každodenných problémov. Nedávne spoločné vyhlásenie troch inštitúcií poukazuje e, na zmenu vo vnímaní. Ďalšia téma, ktorej bude musieť venovať Unia pozornosť, je Brexit. Potom, ako obdržíme notifikáciu Nebude to ľahké, ale e, európska agenda e, e, nesmie byť zbortená kvôli Brexitu je jasné, že máme štyri základné slobody, musí byť, musia byť vyvážené práva a povinnosti a je jednoznačné, že rokovania začnú za predpokladu, že bude, bude iniciovaný bod 50. Veľmi ťažko sa odhaduje dopad Brexitu na inštitúciu, ale už dnes vieme o konkrétnych aspektoch. Medzi iným aspekty, ktoré majú priamy dopad aj na fungovanie tohto výboru z hľadiska volieb do EP v roku 2019 malské predsedníctvo sa bude vyjadrovať k dosiahnutému pokroku v revidovaní volebného, volebnej legislatívy do Európskeho parlamentu. Chceme nadviazať na prácu slovenského predsedníctva. Určite však, to však Určite však ide o náročnú problematiku. Vieme, že existuje e, e, protichodnosť e, názorov ohľadom tzv. prahového percenta pre zastúpenie v parlamente. O tom hovoril predrečník zo slovenského predsedníctva. My chceme e, e, dosiahnuť e, ďalší pokrok aj v iných otázkach. A čo sa týka ďalšej témy, ktorá sa bezprostredne týka vašej práce, je Európsky rámec po politických stranách. Chceme mať dvoch členov, ktorí budú menovaní za radu v zmysle legislatívy z roku 2014. No a my vieme, že toto sú témy veľmi citlivé a chceme, e, a chceme pozrieť sa prísnejšie na prsty konaniam európsky, e, e politickým stranám, ktoré sú zastúpené v Európskom parlamentu. Ak dovolíte, pani predsednička, chcem nahliadnúť do budúcnosti Európy. E, Musíme si uvedomiť, že toto je téma, ktorá je kľúčového významu pre všetky tri inštitúcie. Viem, že aj tento výbor venuje pozornosť tejto téme, tejto téme, to je z európskej budúcnosti. E, APKO, ako aj iné parlamentné výbory, vypracovali e, správu. E, máme správu Broka, Ferhovštata a Borgesa. Od finančnej krízy nastalo, ďalš, ďalších, mm, nastalo niekoľko ďalších udalostí, ktoré poukázali na nevyhnutnosť reformy v Európskej únii. E, to však neznamená, že každý z nás by s vlastnou cestou mali by sme e, postupovať spoločne po osvedčenej spoločnej ceste EÚ. Mali by sme sa vyhýbať vytváraniu zbytočného napätia. Chceme sa vyhnúť otváraniu takejsi pandorinej skrinke to sa ľahko urobí, ale veľmi ťažko sa zatvorí. Mnohí občania EÚ e, majú pocit, že e, ich život je úplne odtežitý od tzv. európskych záležitostí. A majú pocit, že e, Európa sa zaoberá vecami, ktoré sú mimo ich života. Preto musíme zmrátiť túto situáciu. Musíme sa postarať o to, aby sme mali silnú, dynamickú Európu, Európu, ktorá ktorá e, bude e, hodná e, našich detí a ďalších generácií. Potrebujeme Európu, ktorá potrebuje zmeny z hľadiska koncepcie, z hľadiska fungovania. V Bratislave hlavy štátov a vlád odhodlali sa e, k tomu, e, odhodlali sa k tomu, že chcú e, posilniť Európu, Európu 27. A chcú ďalej rozvíjať základné hodnoty EÚ. Koncom tohto týždňa európsky lídry sa zídu v Malte, aby nadviazali na proces odštartovaný v Bratislave. No a tento proces reflexie bude pokračovať vydaním Bielej knihy komisie a počas rímskeho zasadnutia v marci Opäť budeme o tom hovoriť, a to v kontexte 60. výročia rímskych zmluv. Tieto podujatia okrem iného sú príležitosťou na to, aby sme začali s obnovovaním dôvery e, v Európsku úniu. Chceme mať e, trvalo udržateľnú Európu, chceme mať e, novú európsku paradigmu, ktorá obstojí v ďalších rokoch. Musíme mať štruktúry a musíme mať mechanizmy, ktoré toto dokážu. A to bez toho, aby sme uvalili vyššiu mieru byrokracie demokracie. Ak hovoríme o existenčnej kríze v EÚ, to už sa stalo akýmsi e, heslom. Musíme e, sa vyvarovať toho, že podceníme e, rozmery tej výzvy, pre ktorou stojíme. Na druhej strane, aj keď sa to ľahšie povie, než urobí, oveľa väčšou chybou by bolo keby sme podľahli eh, rozsahu tomu problému a stali sa eh, impotentnými, neschopnými niečo podniknúť. Tento rok je eh, kľúčový, je milníkový. No a z hľadiska budúcnosti EÚ. Musíme tie kroky, opatrenia, ktoré boli iniciované, musíme na ne nadviazať, musíme udržať e, to tempo, aby sme e, udržali e, tento životaschopný projekt. Priority predsedníctva boli vytýčené, uviedol som ich a ich cieľom je kreovať EÚ, ktorá ponúka výsledky, výstupy EÚ, ktorá je dôveryhodným partnerom, e, ktorá, e, ku ktorej vzhliadajú občania, v ktorú veria občania, ktorá ponúka občanom pridanú hodnotu. Zároveň je priama korelácia medzi dôveryhodnosťou EÚ v očiach občanov a dôveryhodnosťou EÚ voči tretím štátom. Áno, to znamená, že musíme možno prehodnotiť naše priority, aké zdroje e, pridelíme na tie jednotlivé úlohy, prehodnotiť to, čo by sme mohli zmeniť. E, čas nás tlačí, musíme konať, ale musíme konať tak, aby sme si aby to obstálo aj z dlhodobého hľadiska. Musíme byť rezolutní, musíme e, pristupovať k veciam s otvorenou myslou, pripravení na e, rozumné kompromisy, musíme byť optimistickí záverom. Eh, pani predsednička, ďakujem, že ste <clears throat> nám dali priestor hovoriť o širokom spektre tém. Chceme dosiahnuť hmatateľný pokrok počas nášho predsedníctva. O väčšine z nich my eh, naďalej sme odhodlani úzko spolupracovať eh, s vašim výborom. Počas nášho predsedníctva teraz dám slovo kolegovi Ivanovi Borgovi Borčovi, ktorý bude hovoriť o ďalších aspektoch, ktorí sa týkajú vašej práce. Ďakujem veľmi pekne. E, Skôr ako dozam slovo e, ministrovi Borčovi, chcem povedať, že si veľmi cením, že ste hovorili aj o našej každodennej práci a že ste hovorili o tom, ako sa nám darí dosahovať pragmatiz alebo nie. A presne to sme potrebovali, keď sa dívame do budúcnosti. Chcel by som e, uistiť kolegov, že je to pre nás veľmi dôležité. Pán minister, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, žiaľ, e, ja budem musieť teraz hovoriť o všetkých tých podrobnostiach. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a pán premiér. Chcem vám um, poďakovať za slovo a pripojiť sa k premiérovi v tom, že vám blahoželám, že ste boli znova menovaná do predsedníctva e, tohto veľmi dôležitého výboru. E, vítame medzi inštitucionálnu dohodu a spoločné vyhlásenie legislatívnych priory pre tento rok. Je to veľmi dôležitý milník medziinštitucionálnej spolupráce. Teraz sa zameriame samozrejme na eh, realizáciu tejto deklarácie. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme postupili vpred s prioritami v Rade a hlavne pri rokovaniach s parlamentom. Takisto budeme ďalej rozvíjať a uplatňovať opatrenia, ktoré by mali viesť lepšej legislatíve a mali by viesť aj k menej záťažovej politike. Pozrieme sa teda aj na podrobnosti medzi inštitúciálnej dohody pod, Zdôrazňujeme, že táto dohoda by sa mohla e, uplatňovať konštruktívne, pragmaticky, jednoducho. Pokiaľ ide o výmenu informácií e, o medzinárodných dohodách, uskutočnili sa e, prvé stretnutia na politickej a technickej úrovni a momentálne konzultujeme s členskými štátmi možnosti, ako pokračovať na tejto báze, pokiaľ ide o zosladenie istých aktov vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy. Začneme pracovať na návrhoch komisie, len čo dostaneme všetky jazykové verzie. Ďalšia oblasť, ktorá je zaujímavá pre tento výbor, a vidím tu aj spravodajcu, je právo parlamentu na vyšetrovanie. Toto je veľmi e, dôležité tá možnosť pre parlament a súčasť e, e, dozorných a dohľadových právomocí. A všetky tri inštitúcie teraz začali e, viesť rozhovory, aby objasnili túto možnosť a vy pomohli parlamentu pripraviť nový text. Tešíme sa na ďalšiu prácu mm, tejto oblasti a dúfam, že sa nám postupne podarí dosiahnuť dohodu. Ďalšia oblasť je register transparentnosti. Podpredsa vlády o tom hovoril vo svojich úvodných slovách decembri eh, bol predstavený návrh eh, tohto registra transparentnosti. Začalo sa so skúmaním eh, tohto nového návrhu a malské predsedníctvo by chcelo začať diskusie čo najskôr a dosiahnuť väčší pokrok. Rada sa teší na spoluprácu s parlamentom a s komisiou v tejto oblasti. Pokiaľ ide o rozdelenie e, kresiel v parlamente. List e, od pána Šulca e, sme dostali minulého roku a hovorilo sa tam o revízii do konca roku 2016 na základe rozhodnutia rady z 13. júna E, výsledok sa e, dosiahne neskôr, než sa očakávalo a to je v dôsledku udalostí, ku ktorým došlo minulého roku. Včera sa uskutočnil vo výbore workshop a tam sa e, zobrali do aj rôzne možnosti. Tieto rôzne alternatívy treba dôkladne preskúmať skôr, ako sa urobí rozhodnutie. Rozhodnutie musí prijať rada dostatočne včas, tak aby dala čas aj členským štátom eh, prijať eh, všetky tieto zmeny skôr, než eh, sa uskutočne ďalšie voľby do Európskeho parlamentu. A posledná téma, ktorej som sa chcel venovať, je prístupenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o základných ľudských právach. E, rada o tom často hovorí, ale skôr ako sa vrátime k rokovaciemu stolu v Štrasburgu, musí nájsť riešenia e, na všetky e, zložité otázky, ktoré sa tu objavili. To si bude vyšetovať istý čas, kým súd v Štrasburgu vyrieši všetky otázky a Malta chce pokračovať v diskusiách na technickej úrovni. Rada analyzovala príspevky komisie a takisto otázky, ktoré vzniesol súdny dvor. Pani predsednička, snažili sme sa dotknúť tých najdôležitejších eh, oblastí, ktorými sa zaoberá váš výbor a samozrejme sa tešíme na spoluprácu s vami a s členmi tohto výboru a z parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, takže začnem uh, Georgeom Šeflinom za EPP. A ďakujem veľmi pekne, e, pani presnička, a musím povedať, e, že sme veľmi radi, že ste sem prišli. Veľmi to vítam v mene EPP a ďakujem za túto veľmi podrobnú analýzu. Maďarsko malo predsedníctvo, svoje prvé predsedníctvo pred pár rokmi a viem, že to bolo veľmi stresujúce, takže vám želám všetko dobré. Moja prvá otázka je takáto. Týka sa e, vašej najvyššej priority otázky migrácie. E, vy ste e, hovorili o tom, že tu teda bol pán veľvyslanec Javorčík pred istou chvíľou a e, z bratislavského samitu e, zišla aj otázka solidarity. E, sú predsa rôzne spôsoby, ako členské štáty môžu splniť svoju povinnosť solidarity. Takže čo si myslíte vy o tom, o premiesňovaní, o vracaní tých, ktorí vlastne nie sú utečencami a tak ďalej? A možno viete alebo neviete, o tom, že krajiny V4 e, podporujú predovšetkým sírskych e, utečencov v Libanone e, tým, že im poskytujú prostriedky, začínajú ich absorbovať na sírskom trhu a to je vlastne úspora nákladov na tých utečencov, ktorí by možno prišli do Európy. Z keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, ako pristupujete k návrhu, že potenciálnych e, utečencov e, treba e, skúmať a preverovať mimo Európskej únie. A tretia otázka pre vás, pán podpredseda vlády. Hovorili ste o budúcnosti Európy. Nespomenuli ste možnosť spoločnej obrany EÚ. E, článok 42 e, sa e, zaoberá Európskou armádou a možnosťami obrany Európskej únie. Ako to vnímate vy? Viem, že vás zrejme viac zaujíma námorníctvo ako armáda z očividných dôvodov, ale aj tak by som si rád vypočul váš názor. Takisto ste spomenuli, že je veľmi ťažké si nesúhlasiť, že národné riešenia nie sú postavené nad e, európske riešenia, ale kde v tejto hierarchii je podľa vás subsidiarita? Pretože to čo pre jeden členský štát vyzerá ako e, národná e, sebeckosť e, prípada inému členskému štátu ako subsidiarita. Zrejme budú oblasti, kde maltské riešenie bude lepšie ako dajme tomu maďarské riešenie. Maďarsko nemá teraz more. A niekoľko raz nás navštívil váš e, rodák. A pokiaľ ide o mandát, Včera boli prezentované isté čísla a vzorce a tie vychádzajú z počtu obyvateľov. Ja som položil tú otázku už včera a vám e, kladím tú istú otázku. Tieto čísla e, zahrňajú aj tých, ktorí nemajú štátnu príslušnosť daného štátu, ale v Európskom parlamente hlasujú iba občania. Ja nie som presvedčený o tom, že tie počty obyvateľov sú správne, e, z ktorých e, vychádzajú matematické vzorce. A chcel by som vedieť, čo si o tom myslíte vy. E, možno je to otázka, o ktorej sa predtým ešte nehovorilo. Hovorili sme v tomto výbore už pred niekoľkými rokmi, keď sme hovorili o tejto oblasti, ako to vyzerá. Ďakujem veľmi pekne. Well, I, um, I have two sub- Mám dve témy, e, ktoré e, veľmi nesúvisia e, s pohľadom tejto skupiny. Začínajú písmenom B, obidve. Prvá otázka je better legislation alebo lepšia legislatíva. My parlamente máme viaceré skupiny, ktoré monitorujú implementáciu dohody o dosiahnutí lepšej legislatívy. Urobili sme toho dosť, pokiaľ je o nás, by sme prispôsobili naše výskumné služby, my sme prispôsobili náš rokovací poriadok a ako ste spomenuli, dosiahol sa aj pokrok oblasti medzinárodných dohôd eh, v medziinstitucionálnych rokovaniach, ale potrebujeme ďalšie medziinstitucionálne eh, rokovania, eh, ktoré sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov. Dúfam, že to sa nezanedba, pretože každého záujme dosiahnuť rozumnú dohodu. Ale ďalšia vec, ktorú by som chcel k tomu povedať, sa týka posudzovania vplyvov. To sa robí e, pri návrhoch legislatívy, ale niekedy e, stojí za to urobiť posudzovanie vplyvu aj vtedy, e, keď sa urobí rozhodnutie nepripraviť nejaký legislatívny návrh. Aj keď rada skúma návrhy, ktoré už padli ktoré sa urobili, pretože náklady niekedy na to, keď sa nepripraví legislatívny návrh a niečo sa neošetrí zákonom, bývajú vyššie, ako keď sa to ošetrí zákonom. Máme tu predsa 27 legislatív v jednotnom trhu a mať spoločné pravidla na jednotnom trhu býva práve spôsob, ako znížiť náklady. Nemali by sme sa teda na to dívať iba z jedného pohľadu, ale niekedy aj z tej druhej strany. No a pokiaľ ide o ďalšiu tému, je to opäť téma, ktorá začína na B, Brexit. Uh, E, nejaké rokovania bez oznámenia e, spustenia článku 50, ale viem teda, že rada tvrdo pracuje e, so svojou pracovnou skupinou a rozmýšľam nad tým, nakoľko ste sa pozreli na rôzne scenáre, ktoré by sa tu mohli objaviť na konci rokovaní. Pozreli ste sa aj na načasovanie konca rokovaní, tak aby aj Európsky parlament a Britský parlament mali dostatok času zvážiť výsledky. Čo sa stane, ak ten výsledok e, jeden z týchto parlamentov zamietne? Samozrejme, to bude závisieť od dôvodov zamietnutia. A chcel by som vedieť aj, či ste sa pozreli na tie rôzne scenáre, ktoré sa možno nedoriešia už za vašho predsedníctva, ale e, zrejme budete chcieť pripraviť pôdu aj e, pre pokračovanie e, týchto rokovaní. Chcel by som sa teda od vás vypočuť, ako to vyzerá Kažmír Žviezdovský, Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, e, ktorá spája víziu s pragmatickým prístupom. Ja mám otázku pre pána ministra a týka sa e, transparentnosti. E, potrebujeme transparentnosť ako podmienku ďalšej práce, aby sme získali dôveru Vieme, že Európska komisia odprezentovala novú dohodu, e, ktorá sa týka registra lobbystov, ale otázka transparentnosti sa týka všetkých európskych inštitúcií. E, čo si myslíte e, o netransparentnosti v aktivitách rady? Máte nejaký program? Ak áno, aký je? A ďakujem teraz Ramon Chauregi. Gracias. Ďakujem e, pekne. Chcem poprvé, a budem hovoriť e, teda po španielsky, poprosím vás, nasadte si sluchatka. Čiže, e, pán kolega, chcel by som navrhnúť jednu vec. Ten, tie, to 60. výročie Európskej únie, to nie je iba nejaký jeden víkend. Európa je momentálne v zlom stave možno najhoršom alebo jednom z najhorších e, počas e, celých dejín EÚ. A chcel by som e, povedať, že zohľadniť dôležitosť dokumentov, ktoré sa budú schvalovať na plenárke vo februári. Už ste to spomínali, máme tu správu Brok Preso, správu Ferhofstadt, pokiaľ sa toto schváli aj správa Borg Beres, tak myslím, že naozaj máme príležitosť dať istý impuls Európe pri príležitosti tohto e, výročia. A bolo by veľmi frustrujúce, e, keby to bol iba jeden víkend, aj keď samozrejme to stretnutie rady a komisie 29. a 33. v Ríme určite to bude významné, ale myslím, že by sme sa mali snažiť e, nastaviť celý taký celý súbor prejavov aktivít v súvislosti s týmito dokumentmi. To je môj návrh. To, že Európa je v zlom stave, to už vieme. Ale chcem takisto pripomenúť, že aj americký prezident e, alebo americká vláda, americká administratíva doteraz nikdy žiadna americká administratíva sa takto zle v dejinách k Európe nesprávala. To sa nikdy nestalo a dnes to vidíme každý deň. Čiže to malské predsedníctvo by takisto malo nastoliť aj otázku európskej reakcie na túto situáciu. Ja si myslím, že tieto elementy treba skombinovať a, využívať, a využiť e, to 60. výročie ako istý, e, isté, mm, istú os e, celého tohto semestra, tak, takú základnú os. Je to samozrejme malá krajina, Malta, ale významná krajina a môže veľa v súvislosti s touto e, myšlienkou e, spraviť. A potom návrh pre pána ministra, pokiaľ ide o výskum, naozaj si myslím, že um, dosiahli sme dohodu spoločne so slovenským predsedníctvom tak, aby právne služby troch inštitúcií spoločne pracovali na hľadaní riešenia. Ja vás nemôžem uistiť, pán minister, že Európsky parlament zmení predchádzajúcu e, správu, ktorú parlament v roku 2014 už raz prijal. Pokiaľ bude veľa zmien, tak je dosť e, možné, že, alebo dosť pravdepodobné, že e, nejakú light, nejaký light model vyšetrovania politické skupiny neakceptujú. A to je veľmi dôležité, aby ste vedeli, pretože napríklad v súčasnosti ten vyšetrovací výbor, ktorý sa týk, venuje Panama Papers, ten eh, hovorí nášmu výboru AVKO, aby sme ich informovali, pokiaľ ide o problémy v súvislosti s touto správou, pretože právomoci komisie, pokiaľ ide o vyšetrovanie Panama Papers, sú veľmi obmedzené, pokiaľ ide o schopnosť vyšetrovať eh, práve z titulu eh, dohody, ktorá vlastne hovorí o právomociach týchto výborov a Lisabonská zmluva im dala E, novú pravomoc a to pripraviť nariadenie, ktoré môže e, e, regulovať právomoci parlamentu. Toto dostal parlament ako právomoc preto v Lisabonskej zmluve aby mohol mať práve tento, toto právo vyšetrovania. Takže máme s vami istý problém. A rada, možno nie až tak komisia, ale rada sa snaží tieto právomoci ako keby sa im vyhnúť, hoci parlament by ich mal mať. Čiže ja by som chcel navrhnúť poprvé, aby práce e, právnych služieb troch, troch inštitúcií e, naďalej prebiehali. To je samozrejme správne. Chcem vás po druhé poprosiť, aby zmeny obmedzenia e, právomoci, e, vyšetrovania tých vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, aby sa neobmedzovali do takej miery, že Európsky parlament nakoniec bude viesť do nejakého sporu e, s radou a teda je tu otázka právomoci regulovať e, právomoc parlamentu a tu môže predsa si regulovať iba samotný parlament sám, nikto iný. Ďakujem. A teraz by som rada vzdala slovo predsedníctvu. Je na vás, akom porade budete odpovedať. A pokiaľ o migráciu, je to naozaj citlivá otázka. Sú tu rozmanité názory na migráciu. Ale čo urobíme, aspoň počas nášho predsedníctva, je, že to budeme riešiť eh, z vonkajšieho aj vnútorného pohľadu. pretože aj e, vonkajšie vnútorné riešenie e, tohto problému je veľmi dôležité. Malta začala bilaterálne konzultácie o efektívnej solidarite. E, budujeme na tom, čo urobilo slovenské predsedníctvo. Mienime sa zapojiť do spolupráce so všetkými členskými štátmi, aj s tými, ktoré majú odlišné názory. A snažíme sa nájsť riešenie e, tak, aby sme mali spoločného menovateľa aspoň v niektorých e, oblastiach. Pokiaľ ide o spoločný európsky azylový systém, sú tu návrhy, prebiehajú takisto konzultácie s parlamentom, pokiaľ ide o preverovanie utečencov. V niektorých prípadoch to je možné, najmä v prípade presídľovania, ale žiaľ, vo väčšine prípadov v Stredomorí jediná možnosť, ktorú naši ľudia majú, je buď zachrániť alebo nezachrániť a voľba je jasná na zachrániť život a to sa vždy odohráva v konkrétnych situáciách. Budeme sa e, venovať e, tomu, ako e, registrovať pokrok. Je to veľmi zložitá otázka, ale budeme robiť postupné kroky, chceme dosahovať postupný pokrok a to sa stane e, našou pri hlavnou prioritou počas Malckého samitu. E, budeme sa venovať aj stredo, e, stredo, strednej stredozemnej trase, pretože to je teraz najnovšia trasa. A pripravíme takisto program aj pre rímske stretnutie, rímsky summit, bude to agenda pre migráciu. Keď ste spomínali reakcie národné reakcie, že občania by chceli mať radšej národné reakcie, nie európske. Uh, myslím si, že som sa vyjadril dosť jasne v otázke suverenity a kompetencií. Konkrétnym príkladom by bola práve migrácia. Väčšina občanov má pocit, že reakcia na migráciu prišla príliš neskoro a bola príliš malá majú pocit, že v istých oblastiach Európska únia nevenovala takú pozornosť istým Eh, otázkam nevenovala dostatočnú pozornosť, ako, ako by si zaslúžili. Takže to bola odpoveď na vašu otázku. Pokiaľ ide o Brexit, načasovanie je veľmi kritické, musíme sa pripraviť, v tom s vami plne súhlasím. Podporíme akúkoľvek eh, iniciatívu Európskeho parlamentu, eh, ktorá príde s nejakými nápadmi na to, čo robiť e, v prípade Brexitu. Chceme, aby sa parlament čo najviac do toho zapojil. Veľmi jasne sme dali najavo aj e, počas stretnutia v decembri, že budeme v kontakte s parlamentom pred aj po prvej rade. Európsky e, parlament bude zastúpený aj pri stretnutí šerpov. Budete tam mať svojich zástupcov a komisár Barnier e, sa bez pochyby bude veľmi často stretávať e, s parlamentom. Takže je tu štruktúra, ktorá bola dohodnutá v decembri budeme zapájať parlament do tejto konkrétnej problematiky hneď od prvého dňa. E, vidíme, že tu si nemôžeme dovoliť nebyť jednotný. Boli to ešte nejaké ďalšie otázky? Dobre. Takže sú tu ešte ďalšie e, súvisiace témy. E, teda súvisiace s tým, e, čo som hovoril ja. A chcel by som začať tými otázkami, ktoré sa týkajú rozdelenia sedadiel a prezentácie, e, ktorú ste mali včera. A myslím si, že tu došlo k uvedeniu veľmi dôležitého bodu. Treba si preštudovať všetky alternatívy a to, o čom ste hovorili. O rozdieloch v demografických číslach a počtoch tých, ktorí majú právo voliť, tak naozaj je dobre vedieť, čo si myslíte e, vy ako parlament, aké máte preferencie v tejto oblasti. E, pokiaľ ide o e, preferencie a rozdelenie, kresiel na základe e, okolností, v ktorých žijeme, e, teda na úrovni EÚ. Samozrejme, tu hovoríme o voľbách do Európarlamentu, tak musím povedať, že sa Eh, musíme pripraviť na ťažkú prácu. Máme dva roky pred sebou, aby sa národy mohli pripraviť na demokratické voľby a aby si mohli zvoliť jedinú inštitúciu, ktorú si európske občania priamo volia, eh, tak aby sme mali eh, väčšiu účasť. Pochádzam z krajiny, kde 80 ľudí chodí voliť a vyberú si. A my tu zastupujeme maltské predsedníctvo a vieme, že situácia v iných členských štátoch je možno iná. Je iná a preto sa domnievame, že všetky inštitúcie, vlády, politické strany, všetci tí, ktorí obhajujú eh, to, čo si zvolia občania, sa musia snažiť dosiahnuť väčšiu účasť o dva roky. E, pokiaľ ide o monitorovanie inštitucionálnej dohody, medziinštitucionálnej dohody, e, musím vám povedať, že som dostala informácie od poslanca Korbeta, bol som naozaj veľmi rád, a mal som takto možnosť vidieť, ako sa vyvíja táto eh, dohoda a tešíme sa na spoluprácu s vami, nielen v oblasti implementácie, ale aj monitorovania, ako ste vy sám povedali. Nezabudol som, aká citlivá je otázka delegovaných a vykonávacích aktov a domnievam sa, že kritéria medzi, obmedzuje sa kritéria medzi dvoma aktmi si vyžadujú rozhodnutia z našej strany, teda zo strany rady a komisie a naše e, rokovania môžu prispieť k objasneniu týchto kritérií. Snažím sa rozpomenúť si na všetky otázky, ktoré tu padli. Áno, musíme hovoriť o registri transparentnosti, ale myslím si, že tu bola ešte otázka, ktorá sa týkala posudzovania vplyvu. Je to otázka, ktorej sa venuje Európska komisia. A nechcem zachádzať do podrobností, ale ako rada my hodnotíme aj dôsledky pre e, medziinštitucionálnu dohodu. A skúmame, ako rada rieši túto otázku. Sú tu otázky, ktoré sa týkajú registra transparentnosti? A bez pochyby a tu hovoríme o všetkých inštitúciách nie len o e, komisii a parlamente, ale aj o rade. Už začali rokovania e, s radou v rámci pracovných skupín, e, ktoré dláždia cestu. A v rámci našho predsedníctva robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pracovali na tomto spise. Teraz eh, pokiaľ ide o právo na vyšetrovanie, ako som povedal v úvode, spravodajca vie a takisto hovoril vo svojom vystúpení o práci, eh, ktorú robia tri právne služby troch inštitúcií. Eh, chcel by som povedať, že práca, ktorú robia, teda tieto tri právne služby, pomôže tomuto výboru pripraviť text. Netvrdím, že pre nás nie je táto otázka dôležitá, ale práca tu už prebieha. Je to práca, ktorú robia právne služby všetkých troch inštitúcií a v konečnom dôsledku oni sú tie relevantné subjekty, ktoré môžu pomôcť pripraviť nový text, na ktorom sa všetci zhodnú. Pokusil som sa reagovať na vaše otázky a možno pán podpredseda vlády by sa chcel venovať ešte niečomu inému. Áno, eh, ide o budúcnosť Európy, o ktorej hovoril pán Tondos. Eh, myslím si, že sme to dali veľmi jasne najavo a znova zopakujeme eh, to, čo som povedal vo svojom úvode. Je to pravda, že Európa prechádza cez kritický okamih, kritickú chvíľu. Všetci s tým súhlasíte. A v dôsledku toho sme sa rozhodli pre dve priority nášho predsedníctva. Sú to dve priority Európskej únie a to zabezpečí života schopnosť Európskej únie a obnoví dôveru európskych občanov v tento projekt. To sú podľa mňa dve najdôležitejšie priority a Všetky ostatné priority, ako sú migrácia, bezpečnosť, eh, všetky patria pod tieto dve priority. A v dôsledku toho sme, eh, sme sa rozhodli, že eh, reakciou by mali opätovné zjednotenie. Mali by sme nájsť tie prvky, ktoré zjednocujú všetkých 27 štátov, či už je to jednotný trh, alebo tie štyri základné slobody, tie nemôžno oddeliť, ani oddeliť ich od jednotného trhu. A to je dobré znamenie. No a potom e, tu máme tú pridanú hodnotu, ktorú by sme mali pretransformovať do hodnoty e, pre občanov. A druhá otázka e, sa dá zodpovedať len vtedy, keď zareagujem správne na iné otázky nie je tu dostatok dôvery eh, v Európskej, Európsku úniu. To musíme riešiť. Pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, myslím si a som si istý, že eh, tu bude veľa možností, ako môžeme diktovať, hoci to nie je to správne slovo, ako teda môžeme eh, diktovať ako postupovať e, v budúcnosti v Európe. Takže v tejto chvíli sa musíme zamerať na to, čo nevytvára zbytočné napätie v Európskej únii. A pokiaľ ide o to, čo ste hovorili, potrebujeme mať aj nejakú štruktúru. Musíme sa venovať tejto štruktúre. Nejde o to, aby sme o tom hovorili v Bratislave, potom sme v Bratislave porozmýšľali, o budúcnosti Európy a počas mojej prvej rady sme pripravili dokument o budúcnosti Európe. Potom v Malte, na Maltskom samite sa budeme venovať prvej časti migrácii a potom budeme hovoriť o budúcnosti Európy. To všetko by malo byť základom pre závery týkajúce sa budúcnosti Európy, pretože musíme zmobilizovať eh, celú svoju silu, celú svoju energiu a musíme ju venovať eh, budúcnosti Európy. Treba zvládnuť Brexit. Ja netvrdím, že to bude zložité, ale eh, treba to dokončiť od do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, pokiaľ to bude možné. Ale zároveň eh, by eh, sme nemali dovoliť, aby Brexit eh, vykolejil našu pozornosť od budúcnosti Európy. A, a rímsky sami by nemali iba symbolicky. Mala by to byť platforma na to, aby sme sa naozaj pozreli na budúcnosť Európy a aby sme pripravili štruktúru riešenie budúcnosti Európy keď budeme iba diskutovať o budúcnosti Európy, tak sa ďaleko nedostaneme, ale jednoducho musíme eh, si nájsť koncepciu eh, pre budúcnosť Európy a musíme sa dohodnúť. Všetky členské štáty sa musia dohodnúť a potom eh, budeme musieť si aj pripraviť operatívne kroky, pretože tie budú najzložitejšie. A ďakujem veľmi pekne. Z našej strany už nemáme pripomienky. Chcela by som vám povedať, pán podpredseda vlády, že súhlasíme s vašim prístupom a veríme tomu, že Rím nebude iba jednorazová záležitosť, ale e, naozaj sa podarí začať budovať štruktúru e, našej budúcej cesty. E, chcela by som vám povedať, že naozaj dúfam, že počas vášho predsedníctva nestratíte zozreteľa budúce generácie Často máme na programe nezamestnanosť, iba o tom hovoríme, ale musíme urobiť o mnoho viac, aby mladí ľudia sa tiež zapojili do budovania budúcnosti Európy. Takže musíme spolupracovať a dúfam, že všetci odídeme z našich slonovinových veží, keď budeme hovoriť o budúcnosti Európy. Momentálne potrebujeme túto debatu Takže ďakujem veľmi pekne, dúfam, že vás o, o, uvidíme čo najčastejšie, tak často ako budete potrebovať vy, ale aj my. Tešíme sa na naozaj dobrú spoluprácu v týchto oblastiach, ktoré sa týkajú napríklad novej legislatívy alebo implementácie tejto legislatívy. To je veľmi dôležitá téma. A dúfame v dobrú spoluprácu a želáme vám to najlepšie možné predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne.